Dear colleagues, I think that we will start the meeting. Vážení kolegovia, myslím, že už začneme. Vítam všetkých a chcela by som začať prijatím programu. Predtým vám e, však chcem upozorniť na to, že zasadnutie sa vysiela pomocou web streamingu. Takže pamätajte na to, usmievajte sa a nepoužívajte tie nesprávne výrazy. Takže začneme s bodom 1, prijatie programu schôdze. A chcela by som vás informovať o tom, že na požiadavku pána De Angelisa, ktorý musí odletieť skôr, by sme si bod 17 programu, eh, ktorý sa má dostať na program zajtra. Ten, o tom budeme diskutovať hneď po bode 13 nášho programu. Takže ak by nikto nemal nič proti, tak by som s týmto pozmenením uh, um, považovala tu, tento program za prijatý. Teraz eh, bod 2, schválenie zápisníc zo schôdzi 6. septembra, 27. a 28. septembra tohto roku. Obe zápisnice boli rozdané poslancom ako obvykle a ak nikto nebude mať námietky, na konci zasadnutia ich budeme považovať za prijaté. Konstanca Krel sa hlási. Ospravedlňujem sa, ale oznámili ste, že bod 17 preberieme hneď po bode 13. To znamená pre mňa, že môj bod sa dostane na program až popoludní. Nie, nebude presunutý na popoludnie. Ďakujem teda, ako sa, že sa podelila s nami o tvoje obavy. A teraz bod 3. Tu mám pre vás dvojo informácií. Tí, ktorí cestujú do Rumunska, chcem vás upozorniť, že teda medzi 3. a 5. novembrom máme naplánovanú tú cestu e, do Rumunska. Zúčastní sa tejto cesty 11 členov výboru, 5 z nich z Rumunska. A účelom tejto návštevy, ako viete, je zhodnotiť implementáciu európskej koheznej politiky priamo v teréne v oblasti Džudžu, Arad a Temešvár. Takisto stretneme s e, miestnymi regionálnymi e, politikmi a inštitúciami vo všeobecnosti a koordinátore PP Lambert van Nistelrooy bude predsedať tejto delegácii. Takže tí z vás, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o tejto delegácii, viac sa dozviete na internetovej stránke výboru REGI alebo môžete priamo uh, sa spojiť so sekretariátom. A ďalšia vec, o ktorej by som vás chcela poinformovať, je, že po minulý týždeň 19. oktobra, keď sme boli v Štrasburgu, komisia prijala revíziu rozpočtu EÚ. E, dôležitá časť sa týka koheznej politiky, takže tí z vás, ktorí ešte sa nedostali k tomuto dokumentu, nezoznámili sa s ním. Tým by som chcela povedať, že existuje a je k dispozícii. A teraz by sme prešli k bodu 4 nášho programu. Poprvýkrát tu máme zástupcu členského štátu minist- bulharského ministra pre miestny rozvoj a verejné práce, pána Rozena Plevnelieva. Dúfam, a teda môžem povedať za nás, že sme veľmi vďační, že ste prišli k nám a dúfam tiež, že toto umožní kolegom vo výbore, aby sa zoznámili so situáciou v Bulharsku lepšie, pokiaľ ide o ekonomickú a finančnú krízu, ako aj o implementáciu koheznej politiky e, na roky 2007 až 2013. A dúfam, že sa dozvieme niečo od vás aj o budúcnosti, e, pretože sa určite zúčastňujete diskusii o e, ďalších krokoch. Otázky zaznejú neskôr, takže teraz by som priamo dostala slovo vám, pán minister. A po vašom prejave bude priestor na otázky e, zo strany poslancov. Ďakujem, pani predsednička, e, vážení členovia parlamentu, dámy a páni, milí priatelia. Sme naozaj vďační, že nám dávate túto príležitosť vystúpiť pred vami a poreferovať o tom, kde sa Bulharsko nachádza, kam smeruje, diskutovať o koheznej politiky a o programoch EÚ v Bulharsku. Je pre mňa e, cťou, som novým ministrom, e, e, jeden rok a tri mesiace pôsobím v mojej funkcii a som zodpovedný za dva zo siedmých operačných programov v Bulharsku. Musím povedať celkom jasne, so všetkým rešpektom tu v tejto inštitúcii, že eh, zlepšujeme komunikáciu, koordináciu a máme lepšie výsledky a fakty to podkladajú. Ministri, eh, ministerstvo pre miestny rozvoj a verejné práce E, musela urobiť určité e, kroky na zlepšenie transparentnosti pri financovaní projektov a zlepšenie účinnosti pri regionálnych projektoch, e, za ktoré sme zodpovední. Takisto sme skrátili obdobie schváľovania pre projekty. Áno, určite máme problémy a určite tam boli meškania, ale máme stratégiu, máme plán a pohybujeme sa podľa nich. Takže čo sme urobili? V prvom rade sme optimalizovali systém platieb a zaviedli sme nový postup pre flexibilnejšie e, riadenie existujúcich fondov. E, zlepšili sme kontroly a takisto sme skrátili časy pre e, overovanie, zjednodušili sme určité postupy, takisto novým spôsobom poskytu, e, po, posudzujeme dokumentáciu žiadateľov, verejné obstarávanie sa zlepšilo a optimalizovali sme postupy, pokiaľ ide o schváľovanie projektov. Takisto sme sa sústredili na transparentnosť. Zaviedli sme e, otvorené dni, pokiaľ ide o príjimateľov e, podpory. Vytvorili sme internetovú stránku s rôznymi eh, informáciami. Každá nová žiadosť sa môže eh, informovať eh, o, na, na tejto stránke, na regionálnej, na rôznych ďalších úrovniach. Sme teda zlepšili postupy, zlepšili sme overovanie a začali sme novú iniciatívu hodnotenia a používame externých hodnotiteľov z rôznych inštitúcií, z komory architektov, z obchodných komor, z komor e, inžinierov, e, z komory stavebníkov, e, zahraničné obchodné inštitúcie, s nimi spolupracujeme. A takisto sme tu zainteresovali expertov, ktorí pôsobia ako hodnotenia v rôznych schémach verejného obstarávania Máme tam aj osobitných zástupcov eh, zo Združenia eh, postihnutých Bulharska. Takisto sme začali s iniciatívou, ktorá bude proti korupcii. Napríklad prvý veľký eh, projekt tu sme združili Transparency International a ostatných. Transparency International teda má dohľad na to, nad týmto projektom. Uh, Naša internetová stránka eh, umožňuje takisto eh, žiadateľom eh, sa vyjadrovať, komentovať a my si vypočujeme, čo nám chcú povedať. 30 schém podľa OPRD sme zatiaľ začali. 1,3 teda miliard sa to týka eur, to je 70 1900 e, projektov, e, toľko to bolo žiadosti, 404 sme vyhoveli. Toto sú jasné čísla. A A treba povedať, že my sa snažíme rozprávať o zrýchľovaní, o rýchlosti, ktorá momentálne začína byť viditeľná v Bulharsku. V roku 2007 sa nám e, sme vlastne e, dosiahli počet kontraktov nula. To nie je taký veľký problém, pretože e, veľa krajín teda bolo v takomto podobnom, v takéto podobnej situácii, ale tieto výsledky sa prudko zlepšovali v ďalších rokov. Tieto fakty, ktoré vidíte pred sebou, ukazujú, že Dva a polkrát rýchlejšie kontrahujeme teraz než v roku 2008. Našim cieľom je dosiahnuť 53 LBRD rozpočtu do roku 2010 a máme aj cieľ na rok 2011, to je 90 kontrahovaných. Celkový počet e, e, prostriedkov je e, problém, teda bol veľký problém, ale teraz sa opäť pozrite na fakty. V roku 2007 e, vyplatených bolo 0, v roku 2008 2 milióny eur, 2009 28 miliónov eur a v roku 2010 tam máme 156 e, miliónov eur. Takže platby prostriedkov sa zvyšovali naozaj dramaticky a to šestnásobne násobne porastli medzi eh, rokom 2009 a 2010. Áno, boli to nízke úrovne platieb, Áno, mali sme takéto problémy, ale keď sa pozriete na fakty, tak vidíte, že už sme e, dosiahli 70 čo predstavuje európsky priemer. Takže, aby som to zhrnul, e, program sa veľmi rýchlo vyvíja, zrýchluje a v roku 2010 sme dosiahli, dosiahli európsky priemer, e, dokonca to je to trošku viac než priemer a chceme patriť k tým najlepším, pokiaľ ide o výsledky v budúcnosti. A po druhé, eh, obce v Bulharsku eh, za posledný rok a eh, pol veľmi dobré ukazovatele mali. Áno, kríza ich silne zasiahla a znížili sa ich rozpočty a európske prostriedky sú jediným, za, jedinou záchranou pre mnohých z nich. Ale možno práve kvôli kríze, kvôli tomuto načasovaniu v správnom horizonte, bolo možné e, to, že pripravili veľmi veľa projektov a za posledného roka, roka a pol sme videli naozaj veľký počet zrelých e, projektov zo strany obcí, ktoré boli na čakačke. Pred rokom a pol to vyzeralo ešte úplne inak. Takže máme teraz solidné východisko a je teda celkom jasné, že naše operačné projekty v oblasti regionálneho rozvoja E, budú mať na čakačke veľmi veľa dobrých projektov a ešte pred rokom 2014 e, myslím, že bude jasné, že e, budeme mať dobré výsledky aj teda v, tých, v tom ďalšom období. A treba povedať niečo veľmi jasne. Naše ministerstvo sa už zúčastňuje diskusí, e, snaží sa definovať strategické ciele Bulharska v oblasti koheznej politiky a spolupracujeme už e, vlastne od tých najnižších e, úrovní, pokiaľ ide o správu, rôzne nástroje, tak aby e, sme boli pripravení na budúce programové obdobie. Ministerstvo už začalo e, s prípravou na ďalšie programové obdobie roku 2014 až 2020. Už sme e, naozaj začali posilňovať kapacity v Bulharsku, lokalizujeme problémové oblasti, možnosti rastu, rastu a sústredíme sa na investície. A kvôli negatívnemu dopadu krízy miestne orgány e, veľa e, utrpeli a preto je dôležité pre budúcnosť, aby kohezná politika sa zaoberala ich požiadavkami, aby to mohli dosiahnuť, dobehnúť potrebujú cesty, potrebujú infraštruktúru, e, prístup k vode, potrebujú byť rehabilitované, treba sa zaoberať rozvojom turizmu a podobne. Mali by sme pochopiť, že tieto základné potreby týkajúce sa infraštruktúry nie sú iba potrebami, nie sú luxusom, nie sú niečím, čo eh, my by sme len boli ochotní robiť. To, čo oni potrebujú, čo potrebujú naše regióny, naše mesta, obce, tie patria k tým najchudobnejším v Európe a potrebujú rásť. A na to, aby mohli rásť, e, infraštruktúra je základným e, nástrojom, základnou zbráňou, potrebou. A preto potrebujeme naozaj dobiehať, aby sme mohli rásť a aby e, teda, preto to potrebujeme koheznú politiku, ktorá by sa venovala týmto oblastiam. Takže dovolte mi ešte veľmi stručne prejsť k ďalšiemu dôležitému programu, ktorý je, ktorý je dôležitý a predstavujú určité problémy momentálne pre bulharskú vládu. To je OPRD e, doprava. Ja som e, za moje ministerstvo zodpovedný za tento program. Viem, že sú tam určité projekty, ktoré sú omeškané. Zaoberáme sa tým, predstavuje to v nás obavy. Ale opäť máme tu konkrétny plán a ťažko pracujeme na jeho realizácii. Je to strategický plán, aj akčný plán, ktorý je podrobný, už začal e, fungovať. Máme osobnú koordinačnú jednotku, ktorú sme vytvorili a už e, prvý projekt cestnej infraštruktúry sa začal. Je to 150 kilometrov diálnic ktoré už začali fungovať. E, cena je 154 miliónov, malo by to byť hotové v roku 2012. Toto je súčasť európskych koridorov 4 a 8. A aj Transparency International, teda to je ten projekt, kde vlastne táto organizácia má dohľad. A potrebujeme eh, samozrejme eh, zrýchliť eh, priebeh projektov v oblasti dopravy, administratívne kapacity potrebujeme e, posilniť na to, aby sa to dalo správovať. A opäť tu máme tiež jasné ciele a tým je, že ku koncu roku 2020 chceme dosiahnuť 20 e, kontrahovania a do roku 2011 66 a do roku 2012 100 Takže pokiaľ ide o prostriedky aj pre implementáciu, máme ciele, zatiaľ sme na úrovni 4 ale chceme to prudko zvyšovať a v ro- koncom roku 2012 dosiahnuť 50 Takisto sa venujeme nadmernému, nadmernej rezervácii. E, to je problém v aktuálnom programovom období. Toto treba ďalej rozvíjať a e, implementovať ale ide tu aj o nové projekty, ktoré sú na čakacom zozname, patria k bulharským národným prioritám a opäť do roku 2020 dúfame, že dostaneme e, dostatočnú podporu aj z medzinárodnej úrovne pre tie extrémne dôležité projekty pre nás, ktoré budú súčasťou nášho budúceho programového obdobia. Vieme, že máme už len tri ďalšie roky na ich prípravu a potrebujeme, e, vieme, že sú potrebné urgentné kroky. Začali sme konať, samozrejme sme otvorení koordinácii a spolupráci, aby sa posunul tento projekt. Samozrejme, potrebujeme aj silnú, silnú podporu Európskeho parlamentu, keďže Bulharsko už um, sa podiela na revidovaní um, určitých uh, sietí, ten, uh, teda sieti ten, ktoré prechádzajú jej, uh, jeho územím. Napríklad ide o prepojenie západ, západného Balkánu s Čiernym morom. Uh, aj v tejto oblasti potrebujeme e, solidaritu zo strany EÚ. A napokon pár slov e, k Dunajskej stratégii. Ja som národným e, koordinátorom pre túto stratégiu. Pravdepodobne položíte niektoré otázky aj týmto smerom. Bulharsko plne podporuje túto myšlienku makroregionálnu politiku v oblasti podunajskej aktívne rozvíjame. Už sme v tejto oblasti začali prístup naozaj od spodu eh, hore s rôznymi aktérmi. Tu konáme, eh, spolupracujeme od obci až po univerzity. Eh, aj s Európskou komisiou komunikujeme, podporujeme príslušný akčný plán a s nedočkavosťou čakáme na prijatie akčného plánu Veľmi by nás e, zaujímalo, e, e, keby sme začali diskutovať o tejto stratégii zároveň, ako sa bude diskutovať o finančných perspektívach. Podunajská stratégia veľmi pomáha bulharskej vláde pri programovaní pre budúce programové obdobie, pretože určité priority sú jasné už teraz a máme dosť času na ich realizáciu a samozrejme sme veľmi vďační Európskej komisii za myšlienku podunajskej stratégie, pretože nám to pomáha generovať e, projekty transregionálnej dôležitosti. A naozaj sa veľmi zasadzujeme za to, aby sa začala e, príprava veľkých a e, vlajkových reprezentačných projektov. Máme dlhú hranicu medzi Bulharskom a Rumunskom a je tam iba jeden existujúci most, jeden sa buduje, potrebujeme viac takýchto prepojení, viac ciest, lepšiu infraštruktúru, potrebujeme prepájať podunajské krajiny, takže eh, chceme eh, sa podielať, chceme viesť, pretože máme jasné priority, chceme eh, podporovať kultúrny turizmus aj všetky ostatné typy turizmu. Chceme, toto je naozaj priorita bulharskej vlády a spoločne so Srbskom a ostatnými susedskými krajinami chceme pracovať na spoločnom novom projekte novej stratégii, ktorá by bola súčasťou podunajskej stratégii, e, ktorej účelom by bolo e, podporovať turizmus a e, kultúrny rozvoj. Ďakujem pekne za to, že ste mi dali túto príležitosť vyjadriť sa. Snažil som sa vo veľmi stručnom čase venovať mnohým témam a teším sa na vaše otázky, ktoré mi položíte. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcel by som poďakovať pánovi ministrovi Plevne Lievovi eh, ktorý nám popísal výzvy, ale aj úsilie eh, bulharskej vlády. Ďakujem vám za vašu úprimnosť a otvorenosť a chcela by som informovať kolegov o tom, že medzi nami je aj pani doktorka Liliana Pavlova, ktorá je e, zástupkňou pána ministra. A teraz už by som chcela e, otvoriť priestor pre diskusiu, vaše otázky a komentáre. Konstante no, Krell was first, I'm sorry. Konstante Krell prvá. Ona je moja koordinátorka. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán minister. Veľmi ma teší, že e, má, že nám prinášate z Bohastera do pozitívne správy, pretože to, čo máme my ako informácie v Bruseli za posledné e, mesiace a e, roky to boli oveľa menej pozitívne správy. Mali sme určité obavy, že Bulharsko a šťastie aj Rumunsko vlastne nevyužívajú e, tie enormné prostriedky, ktoré im Európska únia e, poskytuje v rámci kohesného fondu a, a je mi veľmi ľúto, ale práve dnes do poludnia som pá, od pána Gutmanisa z frakcie liberálnych a um, on je spravodajcom v, vo výbore J. Som dostala dokument, podklad ku koheznej politike, podľa ktorého um, čerpanie a skutočné čísla v oblasti koheznej politiky sú skutočne min, veľmi nízke a teraz samozrejme to nie je a, a že za posledný rok, ale za posledný rok takisto nenarastie. Ja teraz mám otázku, ja viem od komisie, že tu je obrovský problém, aby sa prostriedky um, na budovanie verejnej správy um, čerpali vôbec a okrem toho fungujú tie, um, tie verejné správy veľmi zle, pretože um, ľudia z verejnej správy a hneď po uh, ukončení svojho školenia odídu do súkromnej uh, sféry. Máte, um, viete teda prečo je tomu tak a možno máte aj riešenie, prípadne aktívne, aktívnu realizáciu, akým spôsobom by sme to mohli v Bulharsku zmeniť, pretože e, cieľom, samozrejme, my sme vždy za hospodársky vývoj, ale v prvom rade to musí byť cieľ pre verejnú správu, aby sa dobudovala a musí to byť organizované rýchlejšie a nie, aby sme to robili pre súkromné podnikanie. Druhá vec, e, ktorá sa ma týka tiež ako koordinátorky mojej frakcie, pred nejakým časom sa e, bol na komisiu nanesená požiadavka Um, bol je to veľký projekt eh, spálovne odpadov pre Sofiu. Je to pravda, že sa to stále ešte nerozbehli, eh, nerozbehlo a že tie, od te, eh, ten odpad transportujete ešte stále stovky kilometrov cez Bulharsko. A prečo teda sa to nezrealizovalo a prečo sa v tomto nepostúpilo? Ďakujem. Ďakujem, Viktor Bostináro. Ďakujem, pani predsedníčka. Prajem e, všetkým dobrý deň. Vítam aj ministra. A chcel by som hovoriť e, o regionálnej politike. Budem pokračovať po anglicky. Dve otázky chcem sa spýtať. Či je to pravda, že personál, ktorý pracuje v agentúre pre infraštruktúru, bol znížený o 50 začiatkom tohto roka. Netýka sa to iba dopravného sektoru, kde sú oneskorenia najväčšie. Hrozia tu obrovské straty peňazí a chcem sa spýtať, aké opatrenia treba prijať. Číslo 2. Výbor Regi navštíví budúci týždeň Rumúnsko, ale ja som navrhol za Alde, že na budúce pôjdeme do Bulharska. V Džurdžu sa budeme rozprávať o cezhraničnej e, spolupráci v kontexte Dunajskej strategii. A chcem sa spýtať tu ministra, aké sú hlavné projekty, v ktorých Bulharsko chce spolupracovať v Rumu- s Rumunskom ale aj s inými štátmi. Ako chce využiť Dunajskú stratégiu? Čo by ste chceli povedať starostovi Ruse? My sa s ním chceme stretnúť v Georgiu a chceme diskutovať o cezhraničnej spolupráci na tomto mieste. No a ďalšia otázka. Ako hodnotíte spoluprácu a e, partnerstvo s rumúnskymi partnermi pri implementácii Dunajskej stratégie. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, chcem vás e, informovať, že tu máme návštevníkov z USA. Sú to zastupcovia veľkých amerických spoločností, ktorí prišli do Bruselu, do Európy, aby tu našli nejaké nové podnikateľské možnosti. Sme veľmi radi, že ste prišli medzi nás. Filis Jusmenova. Ďakujem pekne za slovo, pán minister. Pani predsednička, chcem sa poďakovať za to, že ste medzi nás prišli a za to, že ste predniesli svoj prejav pred nami. V nasledujúcich dňoch tento výbor bude diskutovať o jednej z priorit, ktorou je kohezná politika. Závery, ktoré z toho vyvodíme, by mohli byť e, základom na ďalšiu prácu. Vidíme, že európska kohezná politika v podstate funguje po tom, čo sme si vypočuli pána ministra Vieme, že jedným z problémov koheznej politiky je nízka úroveň absorpcie. A to je asi dôvod, prečo meriame výsledky kvantitatívne a nie kvalitatívne. To, čo povedal minister, nastoluje aj otázku pridanej hodnoty koheznej politiky. Jedným z cieľov bulharského týmu je dosiahnuť hmotné, hmatateľné výsledky, ktoré občania uvidia. A myslím si, že politika koheznosti by mala byť meraná takýmito kritériami, kritériami pridanej hodnoty. Ďakujem veľmi pekne za tému Dunajskej stratégie, ktorá patrí medzi priority bulharskej vlády. Počas tejto diskusii došlo k mm, dohode medzi občanmi, mimovládnymi organizáciami, miestnou samozprávou a vládnymi, organiza- vládnymi orgánmi. Mám jednu otázku. Vládna stratégia je rozvinutá a neviem, či je tam aj tzv. tretí most, neviem, či občania chcú tretí most. Ak áno, tak budeme sa snažiť presvedčiť Európsku komisiu, aby sa za to zasadzovala. Tie... Takže tie prvé dve otázky boli samozrejme veľmi do, dôležité. Dovolte mi, aby som sa im hneď venoval a uh, musím povedať následovne. Máme následujúce dôležité fakty. Samozrejme, čo sa týka bulharských eh, bulharského mena alebo bulharského imidžu, toto stále ešte trpí. Ja musím povedať, ja som veľmi optimistický voči tomuto auditoriu, ale tie správy z Bulharska samozrejme nie sú také pozitívne. Tu samozrejme máme dve jasné záležitosti. Niekedy čítam takisto tie správy a niekedy sú najlepšie správy tie najhoršie. Ale ako to vlastne vyzerá, je absolútne jasné, v Medže prebiehajú najväčšie projekty v Bulharsku. Je to strašne veľa, čo sa tam deje napríklad e, diálnica, ktorá patrí do dvoch európskych koridorov, um, železnice 3, 300 miliónov eur, um, diálnica 200 miliónov eur. Áno, možno, že sme ešte stále takým dieťaťom, ktoré robí starosti svojim rodičom, ale my na tom pracujeme. My máme termínové plány, máme harmonogramy, súčne sa koncentrujeme a kompletne sme tieto štruktúry depolitizovali. My hľadáme len jasné výsledky na expertnej úrovni a dúfame, že za budúcich, e, za následovné 6 mesiacov dostaneme aj určité výsledky, ktoré budú pozitívne. Áno, máte pravdu. Viac ako 1,2 milióny Bulharov sú v zahraničí oni sú veľmi dobre vzdelaní, bulharskí intelektuáli a experti, ale viete čo? V mojom operatívnom programe pre regionálny rozvoj e, sú, e, máme 66 ľudí, ktorí sú mladí a ktorí sú veľmi motivovaní a oni prinášajú jasné výsledky. My vidíme, že a videli sme to na týchto faktoch, pretože to vidíme, že tá úroveň zákazek sa strojnásobila. My sme zaviedli ďalšie mechanizmy, tzv. mechanizmus dvojitého príjmu a už máme skutočne jasné výsledky. Mm, máme, myslím si, že to, sú dobrý, to je dobrý znak, že sme na tej správnej ceste. Teraz napríklad, čo sa týka iných agentúr, ktoré spolupracujú s európskymi fondami, my vypracovávame pre budovu ciest úplne nové koncepty, pretože keď budujete a budujete diálnicu, to trvá 3 až 4 roky a ľudia musia byť jednoducho motivovaní, aby e, po túto celú dlhú dobu výborne pracovali a my sme si stanovili za cieľ, že um, celý celé, celé tie motivačné záležitosti okolo železníc a diálnic dostaneme e, pod jednu strechu a chceme to zvládnuť. E, Absolutne jasné je, že Bulharsku sa stalo oveľa transparentnejšie, tá komunikácia, koordinácia sa zlepšila, my to vidíme. Nož, čo sa týka projektu spalovania odpadov v Sofii, hm, tu musíme povedať, že my Eh, máme určité obavy, ale tento projekt už je rozhodnutý, budú tu rôzne fázy a experti eh, pracujú deň a noc na tom, aby s našimi partnermi a kolegami v Bruseli našli riešenie, ale Sofia samozrejme má tento problém, o ktorom vieme a ako som povedal, musí sa to čo najrychlejšie vyriešiť. V každom prípade máme jasný plán za. Do konca roka by sa to malo aj 100% vyriešiť. Teraz sa zmením na angličtinu. Máte správne informácie. Vidím, že Európsky parlament je veľmi dobre informovaný, to je vynikajúce, ale my nemáme čo skrývať. Áno, prepúšťali sme nejakých ľudí v tej železničnej agentúre. Nebolo to 50%, ale bolo to dosť e, veľké číslo. Máme medzičasom aj nových zamestnancov, e, vypisujú sa konkurzy, takže riešime to, ale súhlasím s vami, že je to problém. Bulharsko v následujúcich dvoch týždňoch zorganizuje dôležité stretnutia s EBRD, Svetovou bankou, Európskou investičnou bankou a ďalšími. To sú insidery, vedia presne, čo sa deje. A pokiaľ viem, navyšovanie administratívnej kapacity agentúry pre cestnú aj železničnú infraštruktúru, na tom sa pracuje a spolupracujú tieto agentúry aj s tými bankami, ale samozrejme či už s nimi alebo bez nich stále navyšujú personál. Spol- posilňujeme spoluprácu s Rumunskom, ďakujeme aj rumunským kolegom, aj Európskej komisii. Vy ste sa pýtali na tú spoluprácu a ja môžem len povedať, že naozaj tá spolupráca je stále lepšia a lepšia. Máme teraz prvý spoločný projekt. Toto je otázka, ktorú kladla aj pani Husmanová. Spolupracujeme s našimi rumunskými kolegami na nových vlajkových projektoch Rachu Bucket most a e, ďalší most. E, podpísali sme memorandum o porozumení a pokračujeme ďalej. Veľmi dôležité a zaujímavé je to, že Dunaj nás kedysi rozdeloval, ešte stále nás e, rozdeluje. Za, na 421 kilometrov máme e, medzi Bulharskom a Rumunskom jeden most a napríklad Budapešť má 7 mostov cez Dunaj. Takáto bola mentalita v, v minulosti. Uh, ale na to máme Dunajskú stratégiu a v budúcnosti budeme realizovať projekty, ktoré majú zmysel. Hovoríme s našimi e, partnermi rumunskými už o spoločnom územnom rozvoji. Hovoríme napríklad o spoločných e, produktoch cestovného ruchu, napríklad e, pre oblasť Karpát, Čiže pracujeme na tom všetkom a sústredíme sa na jasné výsledky. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, máme 5 rečníkov a 15 minút. Takže čo najrychlejšie. Fa- Lambert van Nistelrooy. Ďakujem, pani predsednička. A ja sa teším že ste otvorene povedali, ako vyzerá situácia, pretože počujeme rôzne veci. O projektoch sa hovoria dobré veci, ale pokiaľ ide o organizačnú kapacitu, nad tým vysia otázniky. A musíme si uvedomiť, že sa tu využívajú poplatky, e, prostriedky daňových poplatníkov. To hovorím ako zástupca čistého prispievateľa. Chcem sa spýtať ešte na verejné obstarávanie. Mohli by ste k tomu niečo presnejšie povedať? Často konštatujeme, že v regionálnej politike a v politike koheznosti, by sme boli na tom oveľa lepšie, keby sa nerobili tieto chyby v tejto oblasti. Aký je podiel eh, chýb vo vojrejnom obstarávaní? Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Pán minister, ja sa vám eh, chcem srdečne poďakovať, že ste prišli sem, že ste tu. K dispozícii my sme hovorili o Dunaji, o Dunajskej kooperácii, sme hovorili o niektorých príkladoch, o plevníku, takisto vieme, že niektorí kolegovia tu sledujú s, veľkým, s veľkým záujmom e, zverejneniu makroregionálnych stratégií, e, ktoré má robiť komisia. My máme veľké očakávania a nádeje, ktoré do toho vkladáme. E, v, tomto, v tejto súvislosti by som chcel uh, a mm, e, akcentovať, že je pre mňa veľmi e, pozitívne, ako Bulharsko e, sa snaží zrýchliť aj projekty v regionálnej politike. Myslím si, že ste na dobrej ceste, ale uh, Pán plevne, ja by som chcel využiť túto príležitosť, aby som položiť, položiť otázku a to aj v súvislosti s tým, o čom hovorila hovoril kolegyňa Krell. Z môjho pohľadu nie je zlé, pokiaľ sa súkromná sféra, podnikateľská sféra, pokiaľ táto profituje z verejných peňazí, ale my sme diskutovali o pravidlách pre podporné programy a chceli sme ich zmeniť tak, aby sa na nich mohli aj kvalifikované síly v slobodnom povolaní napríklad. Mm, využívate to? Toto je moja otázka. Sú tie pravidla dostať postačujúce na to, aby ste to mohli využiť? A ten tretí aspekt, o ktorom chcem hovoriť, vidíte tiež nejakú možnosť, aby sa, povedzme, v kooperácii, v spolupráci s regiónmi, popri Dunaji, ako napríklad Rakúsko, alebo aj Spojené, alebo aj Nemecká spolková republika, že by sa tu vybudovali tie kapacity. A na to by sa mali takisto využívať európske prostriedky, pokiaľ by ste mali nejaké iné skúsenosti, bol by som veľmi rád, keby ste nám to povedali, aby sme mohli hovoriť s komisiou a prípadne niečo zmeniť. Michal Petruloch. Ďakujem a ja oceňujem, že je tu medzi nami pán minister. Mám dve špecifické otázky. Jedna sa týka spolupráce medzi Bulharskom a susednými krajinami. Mám na mysli e, program cezhraničnej spolupráce s Rumunskom a Srbskom. Chcem sa spýtať, či táto spolupráca má dosť peňazí na to, aby splnila ciele a potreby regiónu. No a druhá otázka sa týka Dunaja. Myslíte si, že existuje konkrétna potreba v informačných a implementačných inštitúcií, či stačí koordinácia z Bruselu, alebo či treba aj pracovné body pozdĺž Dunaja v regióne. Myslíte si, že je to nutné a ak áno, tak ako vyzerá situácia? Pán minister, 4 minúty. Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o kapacity a verejné obstarávanie, samozrejme zákony existujú, ale ak mám byť úprimný, jedna vec je mať všetky zákony a povedať, že všetko je v súlade s legislatívou EÚ, ale druhá vec je implementovať to. Poviem vám môj úprimný názor. Táto implementácia závisí veľmi od normalizácie, od štandardov, od, od toho, ako sa vzdelávajú bulharskí starostovia, miestni činitelia, aby nemali kreatívny prístup, ale aby sa riadili podľa určitých noriem. V mnohých oblastiach potrebujeme bežné štandardné postupy, nie nejakú revolúciu vo verejnom obstarávaní. Aby som bol úprimný, bulharská vláda vytvorila pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá bulharským právom pre verejné obstarávanie. Myslím si, že to nie je zlé. Musíme typizovať všetko, štandardizovať. Ale samozrejme vytvárame aj nový zákon, o verejnom obstarávaní, ktorý bude finalizovaný v roku 2001, vytvárajú sa nové postupy. Teraz sa práve venujeme ťažiskovým otázkam tejto oblasti. Teda bude úplne nový zákon, to je pravda, ale myslím si, že ten, čo existuje, je takisto celkom dobrý, je zosúladený s legislatívou EÚ na 100%, ale musíme ľudí naučiť, aby eh, aplikovali určité štandardné postupy. Možno hovorím už príliš veľa, ale poviem ešte, prečo Bulharsko mešká pri čerpaní fondov. Chýbajú nám kapacity, sú tu aj mnohé iné dôvody. Ale viete prečo? Čo je hlavný dôvod tohto veľkého meškania? Pretože Bulharsko v roku 2007 bolo e, šampiónom v e, investíciách. Dostali sme najviac zahraničných investícií na obyvateľa. Budolo, budovali sa za krátky čas nové obchodné domy, nové budovy, strašne veľa sa postavilo. No a medzi rokmi 2006 až 2008 rástli zahraničné investície v Bulharsku do výšky 9 miliard eur, čiže narástli 4 až 5 krát. No a tento proces rýchlych a veľkých projektov, boli to ľahko získané peniaze a preto sa neriešili jednoducho európske fondy. A teraz sa na ne obraciame, pretože je to pre nás jediné riešenie. Keď sa pozrieme na čísla, teraz máme menej ako miliardu zahraničných investícií v porovnaní s pôvodnými 9 miliardami. Teraz sa Bulharsko prebúdza, v podstate nie len teraz, ale začalo sa prebudzať už pred rokom a pol. Uvedomili sme si, že lacné peniaze sú preč, nielen v Bulharsku, nielen v našom regióne, je tu kríza a finančné inžinierstvo jednoducho zmizlo Trpíme tým a teraz potrebujeme európsku solidaritu. Potrebujeme pravidlá, kapacity a potrebujeme projekty, ktoré majú určitý zmysel. Pokiaľ ide o Dunajskú stratégiu, aj to je v našom záujme, pretože sa musíme niečo naučiť od e, Nemecka, Rakúska, Rakúska a všetkých ostatných štátov. A musím teraz uvoľniť malé tajomstvo. Už sme sa skontaktovali s rakúskymi kolegami, aj s bavorskými kolegami. Konalo sa pracovné stretnutie. Bulharsko chce teraz v tomto prípade ukázať, že aj my niekedy môžeme byť prví. Chceme predložiť e, vlajkové projekty, prvé projekty spoločne s tými najlepšími. Téma bezpečnosť je veľmi dôležitá pre nás aj pre Nemecko a Rakúsko a takomto duchu sa niesli naše pracovné stretnutia a budeme o týchto témach hovoriť s kolegami. Tie krajiny, ktoré sú vedúce v tejto oblasti, nám majú veľa čo povedať a takisto nám o poskytnú technickú pomoc, ktorú radi využijeme. Cezhraničné programy, samozrejme, v Bulharsku a Rumunsku sa hovorí, peniaze nestačia aby som bol úprimný, Dunajská stratégia a iné programy nám pomáhajú riešiť práve tieto problémy. Domnievame sa, že makroregionálne programy sú flexibilnejšie a na základe nich sa dajú riešiť väčšie ciele. Ďakujem, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, mám tu mám až 5 rečníkov, môžete dostať iba e, jednu minútu. Sean Kelly, pán Obermajer, Oldřich Vlasák a ďalší, každý po jednej minúte. Takže Sean Kelly. Chcem vás privítať, pán minister. Ďakujem za vaše e, úprimné zhodnotenie situácie. Vy ste povedali, že bulharský imidž je poškodený, poškvrnený a potom ste načrtli, ako sa usilujete vytvoriť udržateľný cestovný ruch. V OPRD je rok 2011. Chcete tam podporovať marketing v cestovnom e, ruchu a regionálny cestovný e, ruch. Chcem vedieť, aké ťažké pre vás e, rozvíjať cestovný ruch ako pre nováčika, ako ste budovali cestovný uh, ruch v krajine, aké to bolo z perspektívy mimo krajiny, aké máte dlhodobé ciele. Franz Obermeier. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj vám, pán minister. Ja som Rakúšanom, ktorý býva normálne v Linci. Uh, Myslím si, že nám táto spolupráca prináša skutočne um, užitok a plody. Myslím, že čo sa týka aj lodnej dopravy, tento projekt by mohol práve túto, tento druh dopravy ovplyvniť veľmi pozitívne. Ja si myslím, že do budúcnosti musíme skutočne sa snažiť o veľmi dobrú spoluprácu. Váš optimizmus je dobrá vec, ale na, druhý, na druhej strane mám určité obavy. V januári to bolo tak, že sme všade mohli čítať, že Európska únia bola nespokojná a žiadala od vás transparentnosť. A teraz samozrejme aj otázka, čo sa stalo s týmito listami komisie. My sme, my sme, my sme teda zistili, že sa uložili niekde do, do zásuvky písacieho stola, že ste na to nereagovali veľmi rýchlo. Samozrejme, vy ste začali prácu, začali ste veľké projekty, čo je veľmi pozitívne, ale aj, veľké proje- ale aj malé projekty si vyžadujú preverenie a kontrolu. Um, pretože keď tu prebiehali v minulom roku niekedy projekty uh, zle, potom by sme mali uh, myslím, um, by sme sa mali koncentrovať aj na tie, na tie malé projekty a povedať, že ak, do akej miery, do akej miery sme uh, um, tam verovali peniaze. Pán minister, som rád, že som si vypočul pozitívne informácie nielen o implementácii, ale aj o štrukturálnych fondoch a čerpaní peňazí. Dúfam, že tieto problémy vyriešite Teraz diskutujeme o budúcnosti koheznej politiky po roku 2013. Mohli by ste nám povedať niečo o vašich prioritách, ktoré máte v Bulharsku pre budúcnosť koheznej politiky? Druhá otázka. Máte nejaké návrhy na zlepšenie systému? Ďakujem. Evgeny Kirilov, jedna minúta. Ďakujem, pani predsednička, pán minister. Som veľmi rád, že vás tu vidíme. Naozaj si zaslúžite podporu a povzbudenie za úsilie, ktoré vkladáte do budovania diálnice Trakia. Chcel by som vám niečo poradiť. Keď hovoríte, že úroveň bola nula v roku 2007, Každý na tom bol takto. Prepačte, interferuje tu uh, mikrofón rečníka, takže nie je ho počuť. Vy ste spomínali roky 2008 a 2009 a to, čo sa stalo v Bulharsku v týchto rokoch, nie je dostatočné bulharské percentá by sme mali porovnať s inými štátmi. Najnovšie čísla, ktoré máme, sú z 1. októbra a tam sa hovorí, že pokiaľ ide o peniaze kohezného fondu, je to veľmi zlé, horšie než minulý rok. Ale napriek tomu hovorím, že je dobre budovať administratívne kapacity. Musíme sa spoliehať najmä na e, bulharských expertov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani predsednička, pán minister, kolegyne, kolegovia. Ste, povedali ste počas vašej prezentácie, že kohezná politika je politika, ktorá predstavuje hospodárskú páku pre všetky naše štáty, aj pre Bulharsko. Viete, že pre Európu je veľmi dôležité, aby jej kohezná politika naozaj bola oceňovaná aj v očiach našich občanov. Chcela by som vedieť, aké sú prostriedky, ktoré využívate na to, aby bulharskí občania si uvedomili, že Európa pôsobí na ich území, vytvára infraštruktúru, vytvára pracovné príležitosti v ich e, oblasti a chcem vedieť, ako sa bulharskí občania pozerajú na Európu v tomto kontexte. Ďakujem, hovorí predsedníčka Renaldo Medmec dostane ešte slovo. Pracuje v DG Regio Európskej e, komisie a je to vedúci jednotky pre Bulharsko. Ďakujem veľmi stručne. Musím povedať, že v tvári e, pána ministra Plevnieva e, vidíte veľký záväzok, veľkú angažovanosť pre európske fondy. Naozaj on sa osobne zasadzuje je to veľmi dobré. No a druhá dobrá správa je, že toto je najlepšia časť, pokiaľ ide o záväzky aj platby s najlepšími výkonmi. Bohužiaľ iba 1% kohezných fondov sa vypláca v realite A preto napríklad v oblasti dopravy Bulharsko musí platiť denne 1 milión eur, aby využilo všetky peniaze do konca programového obdobia. Dobrou správou pre nás je, že e, vláda a ministri hodnotia problémy a situáciu a riešia to. A takisto komunikujú. O tom komunikácia je otvorená a je transparentná. E, transparencie je čoraz viac ale napriek tomu pre nás problémom je najmä tá kohezná politika a veľké projekty, ktoré sú vo fáze realizácie. Možno to nie je tak dôležité pre toto obdobie, ale je tu veľké nebezpečie, že budeme mať na začiatku ďalšieho finančného obdobia problémy, nebude dostatok hotových projektov. Vláda to vie, minister na tom pracuje, má plán, a teraz otázkou je, ako bude systém alebo teda ten plán splnený. Ďakujem, slovo má pán minister. Ďakujem, pani predsednička. Rozvoj trvalodržateľného turizmu je veľmi dôležitou otázkou pre Bulharsko a keď sa pozriete na čísla, aj v tomto krízovom roku sa nám podarilo zvýšiť počet turistov v Bulharsku. To je dobrá správa. Zlou správou je, že príjem z turizmu bol menší, takže 8 menší a o 2 sa zvýšil počet turistov. Takže tejto veci sa musíme venovať. E, na koho sa chceme sústrediť, na aký typ turizmu. Sme piata najbohatšia krajina v Európe, pokiaľ ide o historické monumenty máme viac než 1300 rokov naozaj bohatej histórie. E, boli sme na križovatke mnohých kultúr. E, zlaté manufaktúry, manufaktúry boli e, v Bulharsku, ktoré tam pôsobili. A teraz pracujeme na trvalo udržateľnej stratégii rozvoja e, turizmu. E, zaoberá sa tým osobitná komisia. Je to pre nás dôležitá oblasť a v našom e, operačnom programe máme 150 miliónov tu, pre turizmu. Je to dôležité odvetvie, pretože vytvára e, zamestnanosť, zvyšuje kvalitu života v malých bulharských e, obciach ktoré e, boli vlastne odsudené na zánik a teraz vidíme, že je tam viac než 464 e, kúpelov a podobne, ale potrebujeme aj dobrú infraštruktúru, aby sme ich prepojili, potrebujeme infraštruktúru, aby sme ľudí dostali k Čiernemu moru a podobne. Neviem, či viete, ale máme 80 tisíc Ehm, rôznych ehm, pokladov, ktoré sa však neschovávajú ehm, v múzeách práckých pokladov. Takže naozaj chceme sa stať turistickou destináciou pre teda oblasť kultúrneho turizmu. Je toho veľa, čo Bulharsko môže ukázať. A um, takisto lodná doprava je veľmi dôležitou témou, rovnako ako naše partnerské krajiny na Dunaji. Dunaj vôbec dobre nefunguje, vôbec sa nevyužíva jeho kapacita, ktorú by mohol mať. Využíva sa na 8 momentálne. A to je obrovská šanca, ktorej sa musíme spoločne zhostiť a plne s vami súhlasím, že v prípade transparentnosti môžeme toho urobiť veľa, ale môžem vás ubezpečiť o jednom, že vôbec nikde nie sú žiadne schované dokumenty v nejakých v e, e, zásuvkách 1,5 roka takéto niečo už neexistuje. A teraz e, budúcnosť koheznej politiky, naše priority. Už za, za posledné e, roky Bulharsko naozaj bolo krajinou na križovatke. Dve zo štyri rímskych ciest prechádzali Bulharskom. My sme boli tou najkračou cestou do Istanbulu, do Ázie, do Číny. Čína Takisto plánuje eh, vysokorýchlostný vlak, eh, eh, ktorý by prepojil Európu s Áziou a prechádzal by tiež cez Bulharsko. Takže musíme raz, musíme sa lepšie prepojiť s našimi susedmi v záujme európskeho hospodárstva. Máme veľa tovarov, máme veľký potenciál, pretože skutočne sme na kryžovatke medzi Áziou a Európou. A teda ide o dopravu, o životné prostredie, samozrejme, ale my sme problémovým dieťaťom, pokiaľ ide o energetickú efektivitu. A touto otázkou sa budeme zaoberať, je pre nás veľkou prioritou. A dúfame samozrejme, že pomocou fondov EÚ sa nám to podarí. Bulharsko v oblasti informačných e, technológií e, a outsourcingu sme hráčom a pracujeme práve na novej strategii pre systém vzdelávania. Ide tu o informačné technológie. Samozrejme, teda môžeme hovoriť o mnohých týchto prioritách. Jednou, e, jedno je však jasné, ak nemáte základnú infraštruktúru na to, aby ste boli prepojení, aby ste si ušetrili čas, E, k rastu nedôjde. Takže kohezné prostriedky, kohezné fondy, áno, boli sme poslední v rejdingu, ešte stále sme e, na konci, to nezakrývame a kohezné fondy sú pre nás veľkým problémom. Ale máme plán a nebudeme poslední v roku 2011. E, je pred nami veľa práce, musíme ukázať výsledky, ale sedem nových projektov sa pripravuje, v marci 2011 ich predstavíme a potom dúfam, že už nebudeme poslední v ratingu. A pokiaľ je operačný program pre regionálny rozvoj, už nie sme na posledných pozíciách, sme v priemere a mierime naozaj veľmi vysoko. Takže napokon ďakujem eh, Ronaldo, ďakujeme Európskej komisii za to, eh, že ktorá nám naozaj rozumie, pomáha nám a je s nami. E, sme jej veľmi vďační za to. Máme určité proje- e, problémy s projektami, na ktorých sa pracuje, ale dúfam, že tie, tie tri roky, ktoré sú pred nami, nám pomôžu vyriešiť tieto témy. A tri veľké, naozaj veľké e, projekty pre Bulharsko, napríklad pokiaľ ide o tú e, diálnicu, ktorá prepojí e, západne, západný Balkán s Čiernym morom. To je 1,5 miliard eur, takže to je veľká suma peňazí, ktorá by mala byť pripravená na rok, do roku 2013. Takže myslím, že uvidíte veľmi jasné výsledky v budúcich troch rokoch. Ďakujem pekne, pani predsedničko, ospravedlňujem sa, ak som hovoril príliš dlho. Ďakujem, pán minister. Myslím si, že v mene kolegov by som sa mohla vrátiť k určitej vete, ktorú ste spomenuli. Áno, sú tu ešte stále problémy, ale máme plán. Takže želáme vám veľmi e, veľa šťastie s vašim plánom. A bude nás zaujímať samozrejme aj implementácia tohto plánu. Ďakujem vám, pán minister za vašu prezentáciu a úprimnosť, ako ste prezentovali aj problémy, aj vaše plány. A dúfame, že Bulharsku sa podarí byť dobrým partnerom aj pre nás v našich diskusiách, pokiaľ ide o budúcnosť plánu e, programov súdržnosti v budúcich mesiacoch. Ďakujem pekne. Now, dear colleagues, we are moving immediately. Vážení kolegovia, hneď prejdeme k ďalšiemu bodu na našom programe. Tým je verejné vypočutie na tému inovácií malých a stredných podnikov a politiky súdržnosti. Chcela by som požiadať všetkých tých, ktorí musia odísť, aby tak urobili čo najtichšie, aby sa neprerušovalo zasadnutie. Ďakujem vám za to. A teraz by som chcela povedať, že Eh, sa pripravujeme na budúce obdobie a chceme si vypočuť niečo o nových myšlienkach v tejto oblasti, preto sme k nám eh, pozvali skupinu expertov. A chcela by som začať hneď s prvým. Ním je eh, zástupca vedúceho pre tematickú koordináciu inováciu DG Regio, John Walsh Dúfam, že sa vám eh, podarí pridržať časového plánu 10 minút na vašu prezentáciu a potom budeme mať diskusiu. John Walsh, nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsedníčka, eh, poslankyne, poslanci, ďakujem pekne za toto pozvanie, aby som otvoril túto diskusiu. Naozaj je veľmi dôležité hovoriť o inováciách, malých a stredných podnikoch čo by som chcel urobiť, aby som otvoril diskusiu, je, že vám poskytnem európsky obraz o úlohe podpory podnikov a podnikom momentálne v EÚ tak ako to podporuje politika súdržnosti. Mám e, so sebou krátku prezentáciu, mali by ste ju mať pred sebou, takže podpora podnikov tradične bola dôležitým pilierom Um, investičnej e, aktivity e, v rámci ERDF, ale aj sociálneho fondu, aj regionálneho. Takže ex post hodnotenie ukazuje, pokiaľ je o predchádzajúce podobie, že viac než 83 e, podpory podnikom išlo práve pre malé, malým a stredným podnikom a viac než 1 milión pracovných miest bol vytvorený a rásla aj produktivita podnikov, do ktorých sa investovalo v členských štátoch. Táto prvá stránka je tu na to, aby nám pripomenula, že kohezná politika sa sústreďuje v konvergenčných regiónoch ale to ovplyvňuje samozrejme aj relatívnu váhu, eh, pokiaľ ide o podporu podnikov, aj pokiaľ ide o priority členských štátov na regionálnej a národnej úrovni. Preto členské štáty sa musia rozhodnúť, ako chcú mobilizovať podporu eh, podnikov. Teraz by som vám chcel teda odstraniť tieto veľké čísla, ktoré sme videli pred sebou. A pokiaľ ide o inováciu, 25 koheznej politiky sa investuje ehm, smerom ehm, pre inováciu. Je to 86 miliard eur. V rámci tejto sumy takmer 55 miliard ide podnikom nie, všetká podpora podnikom je nasmerovaná e, teda na inovácie, keď sa teda pozriete na rôzne kategórie, ktoré vám ukážem neskôr. A takže 45 e, miliárd e, podpory spadá teda pod hlavičku inovácií A v rámci týchto 55 miliard pre podniky 27 miliard, teda polovica tejto sumy smeruje malým a stredným podnikom. A teraz e, na tom diagrame vedľa vidíte, že do veľkej miery ide o oblasť inovácií, technológií, ekoinovácií, podporujeme aj používanie informačných technológií takýmto spôsobom a e, začínajúce podniky. A tu sociálny fond zohráva dôležitú úlohu pri podpore začínajúcich podnikov. Tu dominuje podpora e, zo sociálneho fondu. A treba dávať pozor, tých 86, 55 a 27 by sa nemalo sčítavať. E, sú tam výnimky kategórií podpory podnikov, ktoré nezahrňame e, teda e, pod e, inováciu. Mm, tieto kategórie sú prepojené s určitými nešpecifickými formami financovania, ako úverové financovanie, investície do podnikovej infraštruktúry a podobne. Chcel by som teraz povedať niečo o vzorci e, investícií do inovácií, takže spomenuli sme tie čísla, tých 25 práve e, pracujeme na e, združujúcej správe, ktorá sa má zaoberať pokrokom pri hodnotení inovačných aktivít a čo tam vidíme je, že sú tri hlavné spôsoby, akým program podporuje inovácie, podporuje inovatívne prostredie. A spomeniem pár príkladov v súvislosti s malými strednými podnikmi za chvíľu a potom e, členské štáty a regióny e, podporujú aplikovanú vedu, takže e, nie základný výskum, ale aplikovaný výskum a komercializáciu výskumu. A takisto aj presun znalostí vytváranie tých e, inovačných klastrov a podobne. Nájdete ich v rôznych členských štátoch, ale e, v pre určité typy pomoci nájdete určitú prevahu buď e, v konvergenčných regiónoch alebo v kompetitívnych regiónoch. A toto posilňuje argument, že spôsob, ako inovácie a opatrenia podpory podnikov sa uplatňujú, je naozaj variabilný. A tieto posledné dve odrážky, e, obávam sa, odtiaľ to neprečítam, takže e, pozrite sa skôr vy na tie papierové verzie, ktoré máte pred sebou. Sú tam dva veľké trendy. Jedným je si strediť inovácie a investície do e, inovačnej výskumnej kapacity, do klastrov, podpory excelentnosti, technológií. A druhá forma alebo prístup je viac zainteresovať e, do inovácií malé a stredné podniky, sústrediť sa pritom na rôzne typy malých a stredných podnikov, ehm, podporovať podporné služby a teda smerovať e, e, v širokom slova zmysle k vedomostnej ekonomike. Takže nesústredovať sa iba na technológie, ale aj na procesy, na dizajny. A teraz by som vám chcel spomenúť pár príkladov teda toto nie sú príklady, ale 6 eh, kategórií malých a stredných podnikov. Prvé dve v tej štúdii, ktorú za chvíľu zverejníme, eh, súvisia s eh, vhodným prostredím, takže podporné služby a iné, ktoré vlastne podporujú fungovanie malých a stredných podnikov a zlepšujú ich podnikateľské prostredie. A potom tu máme tri kategórie, ktoré sú e, užšie prepojené so zlepšovaním technologického e, e, využitia, pokiaľ ide aj o ekoinovácie a iné formy inovácie a podporu prístupu k vede. A napokon tretia kategória vedomostná ekonomika, Veľmi veľa prostriedkov e, sa e, investuje pomocou ERD do technologického transferu e, podnikateľských klastrov a sietí a podpory začínajúcich podnikov. A celkovo to vlastne predstavuje 27 miliard. Takže toto je jedna z posledných prísvitok. Tu som chcel zdôrazniť, že v Európe je odlišná intenzita v členských štátoch, pokiaľ ide o mobilizáciu štrukturálnych fondov, obzvlášť pokiaľ ide o e RDF a malé a stredné podniky. Keď sa pozriete na e, tie tri posledné e, stĺpčeky vpravo, vidíte, že je tam veľký rozdiel medzi EU15 kde podpora podnikov predstavuje 11 teda malých a stredných podnikov a v EU12 podpora pre malé a stredné podniky predstavuje len niečo nad 5 Takže nemali by ste e, sa snažiť e, sa na to príliš sústreďovať, pretože e, nové členské štáty, ktoré sú konvergenčnými regiónmi, tam veľmi veľa finančných prostriedkov smeruje do infraštruktúry a objem financí sa týmito 5% je teda značný v porovnaní s predchádzajúcimi eh, eh, aktivitami podpory podnikov. Ale aj tak vidíte medzi členskými štátmi veľké rozdiely v miere podpory podnikov. A sú tu aj rozdiely, pokiaľ ide o kombináciu tých šiestich kategórií, ktoré som eh, pred chvíľou predstavil. A teraz niečo k strategickej správe. Ak by ste si želali dostať viac informácií o miere e, pokroku, podpora podnikov vo všeobecnosti ukazuje 23-percentnú e, mieru selekcie projektov v roku 2009. To je strategickej správy komisie na marec. Sú tu rozdiely medzi členskými štátmi a túto informáciu nájdete na našej internetovej stránke. Čo sme si všimli je, že ďalšie oblasti podpory podnikov, kde nerozlišujeme vo veľkosti podnikov, tam je väčšia e, e, miera e, teda, teda 37%, pokiaľ ide o selekciu projektov. A dôvodom preto je, že malé a stredné podniky, všetkým e, počas e, krízy, teda pomalšie reagovali a týka sa to aj všeobecných fóriem finančného inžinieringu. Pokiaľ ide o podporu podnikom nezávisle od ich veľkosti, takže celková e, podpora je priemerná, ale vidíte tam tieto rozpory medzi Um, tou inováciou pre malé a stredné podniky a e, menej špecifickými opatreniami pre podniky vo všeobecnosti. A tu je trošku malá reklama. Prepačte mi, pani predsednička. E, v posledných mesiacoch sme e, zverejnili príručku o inovačných inkubátoroch Spomíname tam dôležitú európsku sieť s inovatívnou podporou malých a stredných podnikov. Je to k dispozícii táto príručka, ak by niekto z vás mal o ňu záujem, môžeme poskytnúť a, a môžete si ju aj získať na, na tomto linku, ktorý je tu priložený. A potom tu nájdete aj príklady podpory podnikov, týkajúce sa rôznych fóriem inovácie, v tých najrôznejších činnostiach, ktoré podporujú e, inováciu podnikov. Dúfam, že e, je to pre vás zaujímavá, zaujímavé, zaujímavý úvod do dnešnej diskusie. Ďakujem pekne za tieto informácie. Môžeme prejsť e, priamo k pánovi Uberovi Delormovi z Európskeho združenia remisiel malých a stredných podnikov. Pani predsednička, vážení poslanci, vážené poslankyne, s vašim súhlasom by som sa chcel zústrediť na malú časť malých a stredných podnikov, malé mikropodniky, remeselné podniky, ktoré sú veľmi inovačné, ale nie sú veľmi známe. Na e, prvej obrazovke vidíte, chcem e, pripomenúť, 98,5 e, sú z, z malých a stredných podnikov sú malé podniky, 92% mikropodniky. Je to kontinuálny proces inovácie, ktorý je riadený dopytom. Je to často e, dopyt spotrebiteľov aj dodávateľov, e, ktorý núti podnik inovovať. Sú to inovácie vo všetkých oblastiach, či je to trh, technológie, základné, pokročilé a tak ďalej, riadenie podniku a ďalšie oblasti. Existuje veľa malých podnikov a mikropodnikov, ktorí investujú do vysokej technológie. Často som počul, že malé podniky sú podniky, ktoré nie sú schopné inovácie v oblasti vysokých technológií, ale Pravda je taká, že mikropodniky sa angažujú napríklad v nanotechnológiách alebo v plazmových technológiách alebo vo vesmírnej komunikácie a tak ďalej. Sú to často podniky, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov. Mikropodniky sa takisto nachádzajú v sektore energetiky a e, kogenerácie energie. Je veľmi dôležité, že sa angažujú v oblasti distribúcie energie, energie, pretože sú blízko pri spotrebiteľovi a preto môžu v podstate realizovať tieto e, inovácie blízko v kontakte so spotrebiteľom a môže adaptovať, môžu adaptovať tieto inovácie potrebám trhu. A tie mikropodniky sú aj iniciátormi, tak ako som spomínal, sú iniciátormi všetkých typov inovácií v podstate vo všetkých oblastiach činnosti. No a ešte jeden bod. Dôležitosť zelenej ekonomiky tu musíme zdôrazniť. Všetky aspekty, ktoré sa týkajú napríklad budovania budov, energetického zabezpečenia a tak ďalej. Vo všetkých európskych eh, regiónoch v týchto oblastiach vznikajú inovácie, ktoré vychádzajú práve z mikropodnikov. Teraz teritoriálny dopad. Aj tu sú dôležité malé podniky pri udržiavaní sociálnej kohézie na danom území. Sú tu dve zásadné veci. Malé, stred, malé podniky a mikropodniky nie sú koncentrované vždy e, v veľkomestách, nájdeme ich napríklad aj na vidieku alebo dokonca aj v tých tzv. handicapovaných zónach a často v hornatých oblastiach alebo na ostrovoch nájdeme naozaj veľmi inovatívne mikropodniky, ktoré sa zaoberajú vysokou technológiou. Tieto podniky sú veľmi často aj e, tými, ktorí vytvárajú stabilné pracovné miesta, dlhodobé pracovné miesta. Ďalšia e, charakteristika, vidíte tú tabuľku, e, tu je spôsob, načrtnutý spôsob financovania mikropodnikov. Je tu najmä vlastný kapitál, ale aj regionálne podporné fondy a chýba tu bankové financovanie v týchto mikropodnikoch a takisto tu chýba aj financovanie zo strady európskych fondov. A to je z dôvodu ťažkého prístupu k týmto finančným prostriedkom. Ale nedostatok európskych peňazí sa kompenzuje tými regionálnymi financiami. A cez toto môže vlastne aj Európa prispievať týmto podnikom. No a, a e, tu e, ďalšia vec je, že sú tu často aj sprostredkujúce podniky, pretože e, Mikropodnik nemá prístup k inováciám, keď nemá prístup k sprostredkujúcim organizáciám. Pokiaľ ide o pro, problém uh, stretávania, uh, prvý problém je ten, že nemáme ekonomické analýzy, štatistiky na európskej e, úrovni o dôležitosti mikropodnikov. Neviem, ako, nevieme, ako sa správa 92 percent týchto podnikov v oblasti inovácií. Veľká e, priorita bola e, pripisovaná inováciám v podnikoch, ktoré rýchlo rastú, ale to je problém, pretože tým vlastne zabudáme alebo vynechávame všetky inovácie e, také bežné alebo prebiehajúce. Chcem pripomenúť, že e, Rada pre konkurencieschopnosť decembra 2008 žiadala, aby sme otvorili politiku inovácií takisto všetkým malým a stredným podnikom a všetkým typom e, inovácií, nie len samotným inovatívnym podnikom. A takisto je tu, tu aj faktor tzv. spiacich inovátorov, to sú e, podniky, ktoré sami nevedia, že sú inovatívne, nevedia o tom. Je to možno 5 malých a stredných podnikov, majú kapacitu kapacitu inovácií, ale ani o tom sami nevedia, že niečo vynachádzajú nové. Minimálne 1 milión podnikov je takých, že inovujú, ale nemajú financie, nemajú sprievodné opatrenia, nemajú informácie a potom neurobia žiadne o, kroky k tomu, aby išli do nejakého poradenského podniku alebo do nejakej sprostredkujúcej organizácie, aby sa o tom poradili. No a potom je tu aj problém kultúry, spodnikovej kultúry a kultúry inovácií. Verejnosť alebo sprostredkujúce organizácie nemajú povedomie o tom, akú rolu môžu zohrávať e, mikropodniky. Nebudem hovoriť o médiách, Tie propagujú často hlavne medzinárodné veľké inovácie vo veľkých podnikoch, ale v podstate médiá nikdy neprezentujú inovácie mikropodnikov a malých podnikov. Ešte jeden veľký dôležitý bod. Tieto spoločnosti, tieto firmy majú veľký problém s prístupom k certifikáciám. Certifikácia v mnohých prípadoch je prekážka v prístupe na trh, pretože pre tieto malé podniky je veľmi ťažké sa dať certifikovať, dať si, dať si certifikovať nejaký inovatívny produkt. Poprosím o ďalší obrázok. Aká je úloha koheznej politiky? Vieme podľa uh, našich štúdií, že táto úloha je veľmi dôležitá. Viac ako 90 európskych regiónov zasahuje do inovácií aj na úrovni mikropodnikov Máme sedem kategórií intervencií v regiónoch. Prvá, inovačné póly a klastre, ktoré sa špecializujú na mikropodniky. Druhé opatrenie, druhý zásah. Dôležité sprievodné programy a poradné programy pre inovácie. Je, týka sa to e, vlastne nájdenia tých spiacich inovátorov a zistenie inovačnej kapacity podnikov a takisto tam spadá aj pomoc pri patentových postupoch, pretože mnohé tieto podniky potrebujú pomoc pri patentoch. A spomínal som to, a je tu aj ten problém s certifikáciou, to je prepojené. No a ďalšie typy e, intervencií v regiónoch, partnerstvo medzi malými podnikmi, univerzitami, klastrami a výskumnými strediskami takisto podpora pri uvádzaní na trh, vzdelávanie a takisto poskytovanie špecifických druhov financovania zo strany regiónu, napríklad rizikový kapitálový fond, ktorý dáva bankové záruky podnikom a tak ďalej. Čiže problémy, s ktorými sa potýkame, sú vždy tie isté. Ešte sa nám nepodarilo na komunitárnej úrovni ani v členských štátoch identifikovať tie regióny, ktoré sú najinovatívnejšie, ktoré majú tieto mikropodniky. Samotné regióny to vedia, ale nič viac. Máme iba komunitárne indikátory v oblasti inovácie. Indikátory, ktoré sa e, týkajú malých a stredných podnikov, e, sa týkajú takých podnikov, ktoré majú viac ako 10 zamestnancov, čiže pod 10 tam nemáme informácie. Potom máme indikátory pre ľudské zdroje. Tri indikátory sa týkajú znalostných úrovní univerzitného vzdelania, ale nevieme vôbec nič o úrovni profesionálnych znalostí a kompetencií, na ktorých, ktoré vyvíjajú tie inovácie. Mnohí podnikatelia majú vysokú úroveň kvalifikácie, na základe čoho sa môžu sami snať, stať inovátormi a my nemáme žiadne informácie o tejto úrovni alebo tejto oblasti na komunitárnej úrovni. Takisto nemáme žiadnu iná analýzu o dopadoch štrukturálnych fondov. V našej analýze sa konštatuje, že zhruba jedna 1 až 3 malých podnikov dostávajú niečo zo štrukturálnych fondov. Je to tak aj v oblasti inovácií, ale v rozpočtových uh, líniách nie sú synergie medzi jednotlivými programami. Máme e, európske programy, národné programy, uh, regionálne programy, na, teda finančné nástroje na rôznych úrovniach a jeden malý podnik je v podstate stratený medzi všetkými týmito veľkými zdrojmi. Čiže ak je nejaká iniciatíva eh, v oblasti inovácií, tak sa orientuje na najbližšieho partnera a to je práve regionálna úroveň. No a na záver konštatujeme, že ešte existuje nedostatočná spolupráca medzi podnikmi a medzi uh, miestnymi regionálnymi politikmi aké sú e, perspektívy na obdobie po roku 2013. Aby som to zjednodušil, povedal by som, že kľúčovým cieľom je využiť celý potenciál inovácií, ktorý existuje na komunitárnej úrovni. Toto by mal zabezpečiť aj program SPIR. Čiže mali by sme radiť, podporovať a potom sa to bude rozvíjať na trhu ďalej. Ale zatiaľ komunitárna politika samozrejme nedovoluje ten uh, plný rozvoj inovácií na komunikárnej úrovni. A my navrhujeme 8 priorit. Prvá priorita vytvoriť skoročnú komunitárnu politiku, inovačnú politiku pre malé a stredné podniky a pre nás je dôležité, aby sme e, dbali na to, aby to, čo hovorí napríklad Európska inovačná politika, nevylučovalo iné e, podniky, ktoré nie sú v nejakom špecializovanom sektore. Druhá priorita je podporovať or- sprostredkujúce organizácie. Ak nebudeme spolupracovať s nimi, tak sa e, zbavíme ďalšieho prostriedka na podporu inovácie. Tretie opatrenie podporovať zosúladenie ekonomických a sociálnych partnerov a politikov. Štvrtá priorita koordinovať finančné nástroje a upravovať ich. Tu musíme riadne pozametať, urobiť poriadok v existujúcich finančných nástrojoch a mali by sme naozaj eh, zjednodušiť, sprehľadniť eh, podporu zo strany politiky pre tieto podniky. Ďalšie opatrenie musí existovať európska kampaň na zistenie, kde a kto sú tí eh, spiaci inovátori. No, ďalšie opatrenie je komunikácia a vzdelávanie a informačná práca, pretože je zlé, keď jednotlivé regióny nevedia, čo robia iné regióny v tejto oblasti. Môže to byť rozdiel napríklad 200 kilometrov, ale jeden región nevie, čo, čo robí alebo čo sa nachádza v druhom regióne, aké inovácie. Ďalšie opatrenia podporovať kultúru, inovácií na úrovni podnikateľov, politikov, ale aj sprostredkovateľov, napríklad banky, ktoré dávajú úvery. No a potom v neposlednom rade najdôležitejší prvok všetky politiky nemajú zmysel bez toho, že zjednodušíme prístup ku komunitárnym programom. Všetci o tom hovoria. Máme 105 e, návrhov konkrétnych v tejto oblasti v dokumente, ktorý sme dostali. A naozaj je to veľmi e, potrebné, je to veľmi nutné, najmä zjednodušený prístup k inovačným fondom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne za prezentáciu a za všetky myšlienky. Pán Paul Niskens zo provincie Západný Brabant. Máte slovo. Ďakujem pekne za vaše pozvanie. Ja som riaditeľom NV eh, Revin. Je chcem povedať, že našimi účastníkmi sú členovia priemyselného, priemyselnej komunity. To sú vlastne naši uh, shareholdery. No a uh, my pracujeme tromi spôsobmi. V prvom rade chceme podporovať malé a stredné podniky v druhom ráde chceme priťahovať nových investorov do našich regiónov a potredie. Ide nám o prepojenosť, aby sme pomocou projektov posilňovali ekonomickú štruktúru iných regiónov. Vidíte, že svet je v, precho- v prechode a aj naše hospodárstva v rôznych krajinách a preto potrebujeme nové prístupy, aj nové ekosystémy pre regióny. Teraz eh, pozícia Holandska nášho regiónu. Sme medzi tými veľkými eh, prístavmi Antwerpy a Rotterdam. A toto udáva smer eh, tomu, čo dnes robíme, kde sa nachádzame toto obdobie prechodu je, že e, vlastne prechádzame od e, poľnohospodárstva a tradičnej jeho priemyslu k vlastne e, smerom k Európskemu distribučnému centru a vytváraniu nových, nových administratívnych centier pre Benelux. Nemáme žiadnu technickú univerzitu v našom regióne, ani nejaké veľké sídla nie sú v našom regióne, takže môžete ho vnímať ako e, priemerný región. To je dôležité mať na pamäti. A v našom regióne za posledné 4 roky sme mali osobitný prístup. Pre regionálny rozvoj sme e, si zvolili tri oblasti. Teda sektor údržby, pre e, spracovateľský priemysel potom ekonomika, e, vlastne bioekonomika, tá veľmi rýchlo rastie a potom logistika. V Holandsku máme novú politiku, ktorou, s ktorou sa začalo v roku 2006. Nazývame ju Peaks in the Delta. E, Takže sú to teda tie šil, silné oblas, oblasti e, v Holandsku. A tieto vlastne sú podporované aj zo strany provinčnej vlády, aj centrálnej vlády. Aj zo strany kohezného fondu sa podporujú tieto, tieto píky, čiže, čiže štíty alebo vrcholy. Vidíte tu aj tie sumy, ktorými e, bolo prispené. A výsledkom je, že sa podporuje aj teda vzdelávací systém. Nové produkty, služby. A tu máme hodnotenie tejto politiky na národnej úrovni Vidíte, že výsledky sú veľmi dobré, tento prístup dobre funguje a e, teda vytvárajú sa nové produkty a služby, nové investície a takisto sa e, zlepšuje e, vlastne odborné vzdelávanie. A toľko na národnej úrovni. A teraz na juhozápadnej úrovni vytvorili sme si e, teda sústredili sme sa teda na určité oblasti. Jednou z nich je logistika. A tu sú shrnuté výsledky za posledné 4 roky. Jedným z výsledkov je, že Holandský inštitút eh, pre um, pokročilú logistiku eh, sa usadil v Brede a takisto E, teda podporuje e, výskum a má aj oblasť, ktorá sústredí na vzdelávanie. Takisto rozvojová agentúra je zainteresovaná do 7 projektov so 49 podnikmi v oblasti logistiky. Všetky tieto projekty e, sa sústredia na inovácie. Druhou oblasťou údržba tu sme vytvorili eh, vzdelávací pilier pre eh, od, eh, úroveň od sekundárneho vzdelávania až po univerzity. Takže nový vzdelávací pilier sa tým vytvoril v priebehu 4 rokov. 11 projektov sme zorganizovali pre, pre priemysel údržbu, tam teda je zainteresovaných 223 e, firiem a takisto podniky sa rozhodli e, požiadať o vlastný grant, ktorý nazývajú World Class Maintenance, aby ukázali svetu, že, máme, e, že, že sme najlepší v tejto oblasti. A posledný sektor bioekonomika. Doteraz sme vytvorili 7 projektov, do ktorých je zapojených 58 firiem, väčšinou z nich malé a stredné podniky. Pokiaľ ide o budúce 4 roky, zmenou je, že región má svoj vlastný e, strategický program na toto obdobie a chceme sa znova sústrediť na tieto e, vybrané sektory a na konkurencieschopnosť tak aby tieto sektory sa ďalej posilňovali, aby tu ostali, aby sa neznižovala ich, e, ich teda miera, ich podiel vo svetovom hospodárstve a Cieľom je aj, aby vedomostní pracovníci ostávali v našom regióne. Takýto je náš cieľ pre ďalšie 4 e, roky. A čo chceme docieliť na úrovni regiónu. To sú špičkové e, facility v týchto e, vybratých e, oblastiach, teda špičkové inštitúty, kampusy a kde by sa teraz združovali výskumné inštitúcie a podniky a chceme aj vytvoriť inkubátory pre tieto sektory. A takisto chceme zmenu pre tieto tri sektory, pre tieto nové piliere a to znamená, že sme e, schopní vytvoriť nové investície pre tieto sektory, ak sa nám to podarí. Takže chceme podporiť e, politiky v týchto e, už spomínaných vybraných oblastiach. To, čo sa nám teda podarilo za 4 roky vytvoriť, je ten kampus v Brede, ten holandský inštitút pre World Class Maintenance, Chceme eh, vytvoriť osobitný eh, klaster eh, pre údržbu lietadiel a Centrum expertízy pre bioekonomiku a zelený klaster, ktorý by sa sústredil okolo Bergen obsom. A chceme sa sústrediť okrem teda týchto štyroch oblastí na vytvorenie tisícky nových pracovných e, miest v týchto oblastiach, na ktoré sa sústredíme. A teda, čo som chcel na tomto stretnutí dnes povedať, je, že je možné v priemernom regióne podporovať inovácie a spoluprácu medzi podnikmi, systémom vzdelávania a E, vládnymi inštitúciami. To sa nám podarilo doceliť za 4 roky a výsledky sú naozaj prekvapujúce. To nás ešte viac posilňuje, pokiaľ ide o regionálnu konkurencieschopnosť vo svete. Takže toto je posledná stránka. Tu by som chcel e, spomenúť určité myšlienky na zamyslenie. Treba rozmýšľať tým, že ak si zvolíte takýto e, prístup, kde si vyberiete určité sektory, tam potrebujete e, presunúť inovatívnych e, projektov až po teraz, teda k smerom k strategickému regionálnemu prístupu. Takže to je úplne odlišný spôsob, ako teda podnikať a keď e, si vytvoríte takýto regionálny prístup, musíte e, zohľadniť pri ňom, že počas prvých štyroch rokov potrebujete silnú e, podporu zo strany vlády, inak to nebude fungovať. Ďalší, tretí bod je, že aby došlo k spolupráci medzi podnikmi, vzdelávacími inštitúciami tam potrebujete financie, aby to fungovalo, aby táto spolupráca fungovala. A vo väčšine prípadov som zažil, že e, toto vláda nechápala, alebo tí, ktorí vytvárajú politiky, tomu nerozumeli. Mysleli si, že spolupráca je niečo, čo môže len tak bežať. Tak to nefunguje. Treba do toho investovať úsilie a financie, až potom tu budete mať výsledky, ktoré som vám práve popísal. A posledný bod. Prístup naprieč rôznymi sektormi. V našom regióne sme pozorovali, že podniky si vytvorili uh, sieť uh, po svojom vlastnom reťazci hlavne. A keď prejdete k inováciám, tak najinovatívnej najlepšie výsledky, ktoré tu máme, e, sú pomocou e, prístupu, ktorý ide naprieč sektormi. Napríklad pokiaľ ide o spoluprácu medzi e, automobilovým priemyslom a leteckým. Tam sme docelili veľké výsledky. Aby som bol konkrétnejší, spolupráca znížila vý, obdobie vývoja z troch rokov na jeden rok a teda uvádzanie produktov na trh eh, sa stalo oveľa um, prínosnejším, eh, prináša to väčší zisk. Takže keď budete rozmýšľať nad uplatňovaním prostriedkov z kohezného, z kohezného fondu, môžete si spomenúť aj na túto moju prezentáciu dnes. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz tretí rečník, pani Ajda Katana. Rumunsko. Cu câteva comentarii generale în privința contextului care au dus la, la, la colectarea... Dobre, začala by som niekoľkými poznámkami, takými všeobecnými. Čo sa týka údajov, tie, čo ktoré sa týkajú mojej prezentácie, som dlho pracovala v štátnej správe v Rumunsku na lokálnej úrovni, tak som zapodiela na mnohých kooperačných projektoch medzi Rumunskom a Maďarskom, ale moja prezentácia sa takisto um, zakladá na mojich osobných skúsenostiach. Aj keď pán minister z Bulharska povedal, že Dunaj predstavuje skôr určitú hranicu, ktorá nás delí. Môžem povedať, že tie kooperačné projekty medzi Bulharskom a Rumunskom skutočne existujú. A sú, je veľké množstvo projektov, ktoré sa realizujú a ktoré sa realizujú tak, že Dunaj nás nerozdeluje. Ja by som vám odprezentovala dnes niekoľko vecí. Napríklad, že mentality e, sa v tých bývalých komunických štátoch menia dosť pomaly a kultúra sa zmení, mentalita sa zmení a až potom môžeme počítať s takýmito, mm, s takýmito výsledkami koheznej politiky. tak ako jeden z mojich predrečníkov už povedal, mm, sú tu mnohé fondy z koheznej politiky v Rumunsku a v iných členských štátoch a v iných členských štátoch e, boli použité teda na e, vytváranie tejto koheznej politiky a v Rumunsku, aj keď uh, a v Rumúnsku sa tieto prostriedky použili na e, realizáciu veľkých infraštruktúrálnych projektov. Mm, my chceme podporiť viac menej to, čo um, je kvázi inováciou, raster pre, raster pre také prežitie týchto projektov. Um, my musíme si vyžadovať inováciu. A to tak, aby sme podporovali z európskych prostriedkov e, ľudí. A takí, ktorí to potrebujú mnohí, nemajú prostriedky na to, aby, si, aby e, zrealizovali niektoré e, tieto aktivity a preto by sme ich mali na lokálnej úrovni podporovať. Ja sa takisto zúčastňujem na analýze týkajúce sa prioritných eh, dokumentov, pre všetkým dokumenty, ktoré sa zaoberajú obchodnou oblasťou a eh, jej vývojom. Ja um, som sa venovala aj súkromným partnerstvám, partnerstvám medzi univerzitami. My vieme, že využívanie európskych prostriedkov je v týchto štátoch veľmi nízka. Ako si to vysvetliť? Mohli by sme povedať, že je tu málo záujmu, pretože mnohé projekty sa prezentujú, ale takisto je málo vedomostí o tom, ako by sa takéto partnerstva mohli zostaviť. jedným z jedným z vysvetlení bolo, že je málo skúseností na takéto expertíze a tak, aby sa tak postavili na nohy v konečnom dôsledku. A keď si teraz v rámci tej programovej periódy zaujíme koncentrovať na projekty, ktoré a odrážajú skutočný záujem regiónu, tak tam by to mohlo byť skutočne tak, že by sa mohli ľahšie nájsť financovanie alebo spolufinancovanie musíme takisto rozmýšľať o tom, kto tú stratégiu vypracováva. Tie správne organizácie v Rumunsku a Bulharsku um, vedia, že pokiaľ nie sú opatrenia, um, o, ktoré sú povinné pre správnu, pre administratívu, pre správne uh, uh celky, tak tam potom nie je dostatok stimulov na to, aby sa vôbec tieto prostriedky pre, predkladali. Pardon, projekty predkladali. Ja sa chcem koncentrovať teraz na ten projekt počas tejto programovej periódy, ktorý je vhodný na podporu. Ako viete, v Rumunsku sa tieto prostriedky nevyužívajú v plnej miere, ale sú projekty, ktoré by to využívať mohli. A nepod podporujú sa len preto, že nie sú finančné kapacity na spolufinancovanie. To znamená, že v rámci toho kofinancovania zo strany štátu. To je jedna vec. A druhá vec e, aj preto, že tieto projekty neboli dokončené. Ja by som to chcela ešte raz podčiarknúť. Musíme simulovať túto inováciu e, tak, alebo tým, aby sme e, podporili alebo počiarkli tú pridanú hodnotu takýchto projektov. Ďalší problém, ktorý, ktorý sa zistil, to je to, že malé stredné podniky majú veľké problémy nadvezovať partnerstva s akademickým poľom, aj keď sa stále hovorí a píše, že malé a stredné podniky sú prioritné pre takéto partnerstva, tak v praxi to vyzerá tak, že celý ten systém je veľmi padný. Okrem toho, to vyzerá tak, že nie sú žiadne stratégie dlhodobo alebo strednodobo, e, ktoré by e, ktoré by potvrdzovali užitočnosť takéhoto partnerstva medzi malým a stredným podnikom a univerzitou. Tu je, tu je e, fokus na 5 rokoch, ale to nie je dostatočne rýchlo a preto tieto subjekty nemajú na tom záujem sú univerzity, ktoré neakcentujú tak ľahko spoluprácu so súkromnými klajmami. Tu sú e, oni považujú výskum za univerzálny cieľ a menej za praktický cieľ na účtok všetkých individuí. Preto je e, dôležité si uvedomiť, že takéto, e, takéto výskum môže e, mať dopady na živé individuá a že, to, že veda výskum sa nerobí len za čisto teoretickým a vedeckým účelom ja mám ten dojem, že v mnohých regiónoch, napríklad v, v Spojenom kráľovstve, tam sú to partnerstva práve medzi malými a strednými podnikmi a e, akademickým svetom, ktoré e, posilňujú a posúvajú ďalej práve tieto sféry tu sú, e, my musíme vytvoriť jednoznačné usmernenia tak, aby sa kohezné fondy lepšie využili, aby sa dosiahali e, ustanovené ciele v oblasti koheznej politiky a aby sme mohli lepšie nadvezovať takéto partnerstva. Na tejto folii tu máme um, tu sa, tu sa vlastne odvolávam na financovateľné projekty, financovateľné cez kohezný fond a toto je tá fáza programovania. To znamená, že pokiaľ sa v tej fáze programovania neposkytne e, referenčný čas, tak potom je konečný výsledok e, trvalo vzdialený od reality. Nemáme žiadny cieľ, ktorý by sme mali dosiahnuť. Rovnako, ako ako aj vo fáze formulovania projektu. Pretože, pre, pretože pokiaľ nepočiarkneme inovatívnosť toho projektu, tak je veľmi ťažké vedieť, či sa tento príslušný projekt aj realizuje. To isté platí pre tú fázu evaluácie. Hodnotenia tu je potrebné takisto e, použiť inú metódu. Tak ako som už povedala, musíme tejto fáze projektu prijadiť skutočne vyšší význam. Na tých ďalších stránach som uvedla niekoľko príkladov na, toto technic- na tento techn- pre tento technický evaluačný raster pre obidva projekty, pre všetkým, čo sa týka rastra v operačnom programe um, pre program podpory regionálneho rozvoja do roku 2013 pre Rumunsko. Uh, Máme ale zatiaľ len 6 bodov z maximálne 100 za využívanie potenciálu. Tu je ďalšie kritérium, to je relevantnosť. Sťahujúca sa na konkurencie schopnosť projektu, tu mám len 9 bodov za inovatívnosť tohto projektu. Ehm, výsledok na ehm, záver ja chcem jednoducho len počiarknúť, čo by mohlo byť skutočne dôležitým bodom. Myslím si, že tá fáza programovania, ktorá sa a, deje medzi všetkými zúčastnenými aktérmi, je mimoriadne dôležitá pre potenciálneho užívateľa tohto projektu. Um, veci musia jasne vedieť, v akej oblasti môžu spolupracovať s miestnymi orgánmi, s univerzitami. Je potrebné, aby sme poskytovali štrukturovanú informáciu a mnohé informácie o výskume vede a tak ďalej. Tieto je potrebné poskytnúť momentálne. Nie sú tieto uh, informácie prístupné a nie sú primerane prezentované. Musíme mať viac informačných kampaní. Už aj náš minister povedal, že podniky často, si často vyžadujú vysvetlenia týkajúce sa metodiky a to sa týka aj Rumunska. Myslím si, že mnohí z týchto partnerov e, mali by sme ich stimulovať, e, tak aby sa koncentrovali na inovácia v mojej krajine aj v iných štátoch, kde som pôsobila. To bolo tak, že inovácie boli možné len v rámci spolupráce súkromného a vedeckého sektora. Posledným, uh, posledným prednášajúcim je pán Helmut Jäger. Máte slovo. Je to z Braunschweigu. Je, on, je z Braunschweigu z Sosovisu. Nech sa páči, môžete prezentovať svoj príspevok. Áno, ďakujem veľmi pekne. Eh, srdečná vďaka za pozvanie na túto prezentáciu. Braunschweig eh, je nedaleko, leží nedaleko vnútro nemeckej, starej vnútro nemeckej hranice. Um, sú, je tu množstvo vedeckých inštitútov, ktoré sú um, umiestnené v Braunschweigu. Dovolte mi, aby som vám predstavila našu štruktúru. My sme začali 1986 so solárnou technikou, kedy sme tam aktíva akne pôsobili. Um, pre, najskôr to boli zariadenia pre bazény, potom e, na ohre vody, potom tzv. dvojtankový solárny systém, potom v roku 2002 sme e, solár plus peletáreň, peletový boiler, to bolo podporené 7,6 e, z Európskej únie. Naše aktivity, v rámci našich aktivít sme dostali celý rád ocenení, to nechcem um, ale hovoriť o tom v detaile, prejdeme prosím ďalej. Náš produkt vyzerá tak, že sú to že sú to solárne kolektory, solárne vykurovacie systémy podporu, na základe solárnych um, panelov, takisto uh, pre, to sú to zariadenia a vyrábame zariadenia pre um, viac rodinné domy, hotely, uh, nemocnice a tak ďalej. Čo sa týka toho technického zabezpečenia, my sme vyvinuli technológie, ktoré sa môžu označiť za high-tech. Tu vidíte laj, laserový uh, zverzlovú laserový zvárací automat. Toto sme vynuli v roku 2006 a s touto technológiou sme, máme teda momentálne v Nemecku na trhu podiel 30% v oblasti plochých kolektorov. E, výhodou je, že laserová technológia si vyža- nevyžaduje žiadny dodatočný materiál a je tu vlastne veľmi dobré spojenie materiálov ako je hliník a meď. Náklady e, výroby e, na solárnych paneloch sme mohli znižiť náklady o cirka 20 Naše ťažiska bola integrácia solárneho, solárnej energie v rámci vykurovacích systémov. Toto je naša inovácia, ktorú sme realizovali za posledných 20 rokov. To znamená, naše vykurovacie e, systémy sa koncentrujú na slnko a pokiaľ slnko nestačí, tak potom máme doplňujúcu energiu ťažkými olejom, e, ťažkými olejmi, teplným čerpadlom alebo plynom, tak aby sa pokryl komplet, kompletná potreba. Za túto inováciu v posledných rokoch sme dostali veľa ocenení, ocenení aj v rámci a my sme sa zúčastnili na tzv. porovnávacom teste a bolo to vlastne, boli sme, náš systém bol vyhodnotený za naj, energeticky najefektívnejší vykurovací systém. Uh, Eh, toto je z vývoj firmy, automatická eh, výroba kolektorov, ktorú sme mm, sme eh, prevádzkovali minulý rok. My môž, mohli sme vlastne náklady znižiť pri výrobe o 30 touto novou technológiou a mohli sme vlastne v Braunschweigu produkovať tieto fotovole, tieto tenké kolektory. Teraz vidíte, máte pohľad alebo náhľad do našej firemnej budovy. Naša budova e, je bola vybudovaná tak, aby sme mohli našim zákazníkom, našim zákazníkom ukázať, čo všetko sa s tou solárnou e, technológiou dá urobiť. My tu máme niekoľko tisíc um, mm, návštevníkov každý rok, e, ktorým predvádzame náš systém. Toto je náš e, typický príklad v Nemecku, to je rodinný dom nedaleko Hanoveru, dom mm, predtým so starým, so starým vykurovacím zariadením spotrebovala 2250 metrov kubických ťažkého, teda, e, zemného plynu a e, potom ako vyšiel e, cez modernizáciu vykurovacieho systému v kombinácii so solárnym zariadením spotreboval len 1200 metrov kubických plynu Tuto máme energetické toky v rámci našej firmy. My sme takisto zásobovaní eh, obnoviteľnou energetikou, energiami. Um, ehm, 20 percent, máme solárna energia, zvyšok máme z plynu z repkového oleja, nie, eh, vykurujeme, eh, teda repkový olej, máme 85 tepla, ktoré e, by sme strátili, ktoré by sme strátili vetraním. A toto e, zachytávame a získavame späť. My sme e, minulý rok inštalovali tzv. absorčné klimatické zariadenie. To znamená, že um, my, pod, my z tohoto, my, my tu vlastne touto tým zrením chladíme aj tieto naše tri laserové um, e, zváracie stroje. My vlastne nemáme žiadnu energiu, ktorá by sa nevyužívala aj na inom mieste a tým dosahujeme obrovské úspory. Tu vidíte uh, obrázok našej firmy, tá časť, ktorú tu vidíte, táto bola, toto bol postavený 2002 z Fondu spoločných úloh, 7,5% to bolo e, dotované za posledných 20 rokov, ale sme mali 90%, 90% výskumných projektov, na to sme, to sme financovali z národných prostriedkov, a 10 projektov sme mali financované z EU zdrojov. A toto bolo možno len preto, lebo v týchto, na týchto projektoch sa zúčastňovali ďalšie inštitúty ako Fraunhofer Institút a EIT e z Rakúska. My sami by sme v podstate neboli v stave tak E, za požiadať alebo splniť požiadavky a podmienky na takýto EU program. Toto je dnešný pohľad. 2008 sme zdvojnásobili kapacitu firmy, máme 5000 metrov štvorcových, na ktorých pracujeme a produkujeme high-tech vykurovacie energetické systémy predovšetkým pre súkromné domy, teda aj viacrodinné domy. Um, čo, aké, aké skúsenosti máme za posledných 10 rokov s podporou z EU zdrojov, čo sa dá zlepšiť. Možno záverom by som uviedol ešte niekoľko bodov. Je veľmi dobré, že tie poradné agentúry pre podporné programy EÚ v Nemecku sa dnes už veľmi dobre vyznajú. Máme dokonca špeciálne konzultačné firmy, ktoré podporujú malé a stredné podniky, ale čo je veľmi veľký problém v rámci týchto podnikov, to je koordinácia s inými partnermi, keď sa e, požaduje v rámci technologických programov, aby tam boli, aby sa na tom programe zúčastnili partnery z troch, štyroch krajín, tak tu sú potom veľmi dlhodobé odsúhlasovacie mm, procedúry, ktoré je potrebné a niekedy je to priam nemožné koordinovať malý alebo stredný podnik cez tri krajiny a môj návrh by bol, aby sme v budúcnosti takisto zakomponovali do tých podmienok, aby postačovali, aby postačovali partnery napríklad z dvoch krajín, aby sa urobili tie skúsenosti najskôr na malej úrovni a aby sme potom e, pribrali ďalších partnerov. Čo je veľký problém z môjho pohľadu, to sú tie dlhé spracovateľské časy, pre všetkým v rámci technológií, pretože tam máte každoročné, každoročné kódy calls, každoročné výzvy a potom vypísaní sa podávajú projekty a do vyhodnotenia a konečného rozhodnutia potom prejde až 3 štvrte roka. A to je pre firmy v Európe e, veľmi dlho, pretože pokiaľ má malý alebo stredný podnik nejaký nápad, tak ho má okamžite zrealizovať. Ide v podstate o to, aby sa tie lehoty, kým sa takýto inovatívny produkt dostane na trh, e, aby tieto lehoty boli čo najkračšie. E, čo sa týka našich skúseností, e, môžem povedať, že EU e projekt projekty sa skôr považujú za veľké projekty. ten stredný podnik si nemôže dovoliť väčší projekt, ako je projekt za milión eur. Ale my vieme, že EU v podstate radšej podporuje projekty, ktoré majú objem vyšší ako milión eur a toto je pre väčšinu malých alebo stredných podnikov prakticky nemožné sa na takomto projekte zúčastniť pretože nemá jednoducho prostriedky na kofinancovanie. Takže ten prach by sme mali možno posunúť smerom dole. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem za vašu prezentáciu. Myslím si, že tieto prezentácie navzájom sa dobre doplňali, pretože vy ste sa sústredili na aspekty jedného e, dôležitého procesu inovácie v malých a stredných podnikoch. Kolegovia, môžete klásť otázky a pripomienkovať Šankeli ako prvý. Ďakujem, chcem sa poďakovať e, jednotlivým e, osobám, ktoré prezentovali. E, myslím si, že tu boli aj zaujímavé detaily. Začnem tým, čo ste spomínali, 12 ide pre 12 je tých z podnikov a ako vidíte ich dlhodobú budúcnosť, potom e, hovorili ste o tej intenzite, výskum a e, vývoj je veľmi dôležitý. Spomínali ste tých eh, spiacich eh, inovátorov, ako sa ich snažíte objaviť, ako to budete robiť, chcem sa spýtať. No a na záver eh, bola, zaznela tu veľmi zaujímavá vec. Potrebujeme zmenu, nie podporovať projekty, ale strategická regionálna podpora. Myslím si, že to bolo, to bolo niečo, čo má naozaj veľkú závažnosť. Ďakujem teraz Peter Ziman. Prepačte, zle som to asi vyslovila. Ďakujem, ale bolo to v poriadku. Mm, pokiaľ ide o posledný prejav, chcem sa spýtať na jednu vec, aké ťažké je E, prijať takéto inovačné programy EÚ. E, je tam, myslím, veľká byrokracia. To, takéto podobné skúsenosti sú v národných e, programoch. Nemecko má inovačný program pre malé a stredné podniky cez ministerstvo hospodárstva. Sú tam vynikajúce podmienky, ale pri prvej výzve boli obrovské problémy, pretože inovácie pre mnohých znamenajú že podniky boli jednoducho príliš ďaleko vtedy, keď boli tie výzvy. E, viem, že ako sa financujú klastrové projekty manažmentu e, v rámci reťazcov tvorby od Veľké podniky robia tak či tak inovácie a tieto reťazce tvorby hodnôt umožňujú prepojiť veľké podniky s tými malými podnikmi, ktorí sú napríklad dodávateľia. V rámci klastrov môžu spolupracovať a umožňuje sa, že od veľkých podnikov do malých vedú inovačné prúdy. nemáme ešte žiadne úspechy také, že by sme mohli povedať, že toľko a toľko sme previedli. Čo si myslíte? Posúdili by ste to ako úspešnú stratégiu, keby sme sa viac sústredili na podporu klastrov a na transfer inovácií z veľkých podnikov a výskumných stredisk do malých podnik? Alebo myslíte si, že je to len výnimka, ktorá sa týka o obmedzených hospodárskych sektorov a vo všeobecnosti to nie je možné? Ďakujem. Francesca De Angelis, ďalšia pripomienka. Ďakujem, s veľkým záujmom som počúval a musím povedať, že naozaj to boli veľmi zaujímavé príspevky. Zjednoduším to, lebo nemáme dosť času zájsť naozaj do hĺbky. Extrémne zaujímavá je kohozná politika, pokiaľ ide o podporu malých a stredných podnikov, ktoré naozaj držia našu ekonomiku. Takže prejdem hneď k mojim otázkam. Ako podporovať eh, agregáciu malých stredných podnikov? Je to veľmi dôležitá otázka, pretože tieto agregačné procesy by mali umožniť, aby koheznejší a, e, koheznejšie a pevnejšie e, boli e, tieto siete malých a stredných podnikov. A potom zoštihľovanie, zrýchľovanie. Nie len teraz zoštihľovanie, ale aj zrýchľovanie tých rôznych procesov. To je dôležité pre malé a stredné podniky, pretože už sa musia pasovať s mnohými problémami, pokiaľ ide o prístup k úverom, likvidita, v situácii krízy im často hrozí až bankrot. Takže otázka e, časov je naozaj zásadná, prioritná. Takže aké nástroje pre zoštíhlenie a e, zrychľovanie e, tu vidíte? A tretia otázka. Ako podporiť tých vlastne spiacich inovátorov, tu potrebujeme nástroje, aby sme pochopili uh, vlastne, uh, a ako ich môžeme zobudiť a aby uh, vlastne pokračovali ďalej s inovačnými a výskumnými projektami. Posledná otázka. Uh, opäť inovácie a excelentnosť pretože toto je našim cieľom, pretože malé a stredné podniky na to, aby boli konkurencieschopné, aby ostali na trhu a vyhrávali, aj pokiaľ ide o túto veľkú výzvu globalizácie, práve preto, že sú malé a dokonca až mikropodniky niekedy musia predovšetkým sa sústrediť veľmi na inovácie, na excelentnosť, na know-how, pretože to je tá e, karta, ktorá môže pomôcť posilniť e, malé podniky, mikropodniky a stredné podniky v Európe. Teraz by som vás požiadala, aby ste o odpovedali, prípadne aj na otázky, ktoré neboli e, adresované priamo na vás, ale možno sa vám zdajú byť dôležité. John Walsh najskôr. Niektoré otázky, ktoré boli priamo položené mne, či tie štartujúce podniky sú udržateľné dlhodobo. Ja som nehovoril detailne o tejto veci, ale vyberanie projektov pre štartujúce podniky je jeden z najpomalších procesov. Bolo to tak až do konca minulého roka určite, čiže naozaj tie podporné prostriedky pre začínajúce podniky idú veľmi pomaly k podnikom. Len málo spoločnosti alebo jednotlivcov e, v súčasnosti zakladá podnik, to je ďalšia vec. Ale musíte pamätať na to, že my v komisii nevieme, koľko týchto podnikov je udržateľných, pretože e, tieto podniky sú vyberané agentúrami na lokálnej úrovni, napríklad agentúra Western Holland. No a tieto začínajúce podniky postupujú pomaly, ale na druhej strane máme viac e, požiadaviek o e, kapitál, o pôžičky počas krízy ale je to naozaj dobrá otázka samozrejme a myslím si, že agentúry a príslušné orgány veľmi ťažko posudzujú udržateľnosť týchto začínajúcich podnikov. Zatiaľ môžeme konštatovať to, že podpora týchto začínajúcich podnikov postupuje pomalšie ako iné podporné projekty a to je samozrejme zapričinené aj krízou. No a potom, pokiaľ ide o tú odlišnú intenzitu malých, podpory malých a stredných podnikov, Írsko je medzi poslednými, najmä preto, že objem podpory v Írsku v rokoch 2000 až 2006 eh, bol vyšší než v súčasnosti, v súčasnom období 2007-2013. Teraz to naozaj zásadne kleslo v súčasnom období. Írsko sa prestalo eh, koncentrovať na ten, na tú podporu podnikov, skôr sa sústredia na regionálne záležitosti, regionálny rozvoj. Íry majú veľmi dobré kapacity v rozvojových agentúrach. E, napriek tomu majú aj dobré agentúry na podporu podnikov, ale jednoducho toto bola voľba Írska ako štátu. Francúzsko aj iné mnohé členské štáty má priemernú úroveň podpory podnikov, mobilizácie ERDF a sociálneho fondu iba asi 10 to je priemer EU 15. Je to teda dosť reprezentatívne číslo a Francúzsko e, je skôr kompetentívny e, členský štát a oni sa sústredia na tie kategórie účelového viazania, lisabonské kategórie a oni malé a stredné podniky vnímajú sú, ako súčasť tohto a preto Francúzi majú priemernú intenzitu podpory malých a stredných podnikov. Ešte ďalšie dodatky, ktoré by som chcel povedať. Niekedy ľudia vnímajú podporu podnikov ako izolovaný stimul, niečo ako individuálne projekty, ale komisia mnohé roky už podporuje DG Research Enterprise – aj regiou, aby e, vyvíjali strategické prístupy k e, tým regionálnym inováciám. Teraz máme spoločné oznámenie všetkých komisárov, ktoré sa týka regionálnej politiky a inteligentného rastu a komisia podporuje naozaj koncept takých inteligentných špecializácií a stratégií pre ne. Vy ste si e, vypočuli pána Niskensa a E, to je veľmi dobrý príklad e, stratégie inteligentnej špecializácie. Teraz zareagujem na pani Katanu. Tá štúdia, ktorú som spomínal o hodnotení podpory inovácií, existujú aj národné štúdie a výsledky iných členských štátov ako hodnotili svoje inovačné opatrenia, môžete si takisto pozrieť. Bolo by dobre, keby sa tieto výsledky, národné výsledky vymieniali. No a na záver poviem, že pokiaľ ide o ten nedostatok synergií medzi jednotlivými finančnými mechanizmami EÚ, existuje veľmi dobrá príručka k finančným nástrojom EÚ. Je to veľmi populárna príručka, je to interaktívna stránka vo všetkých úradných jazykoch a je to E, prístupné na webovej stránke. A týka sa to samozrejme aj e, malých a stredných podnikov, aj pre nich je to užitočné. A teraz zmena, zmena politiky z individuálnych projektov na regionálny prístup. K tomu by som chcel povedať, že všetky peniaze od všetkých partnerov dáte do jednej politiky. Región, ak to zorganizuje dobre, vie veľmi inteligentne vybrať sektory, ktoré sú najlepšie na to. V budúcnosti takto môžeme získať ďalšiu konkurencieschopnosť. Ak budeme spolupracovať takýmto spôsobom, tak hráči priamo z vlády alebo z podnikov títo kľúčoví hráči budú do toho zapojení a tí rok po roku budú hrať tú hru, pokračovať v nej. Musíme pamätať na to, že kohezný fond sa musí presunúť z roviny individuálnych projektov na regionálnu podporu. Musíme podporovať tento smer, toto smerovanie, aby bolo ešte silnejšie, ako je teraz. Ďalšia vec, tí spiaci inovátori alebo spiace malé a stredné podniky. Pokiaľ ide o náš priekopnícky prístup, priekopnícke sektory, pracujeme na tom, aby sme združili tie malé a stredné podniky, to úsilie, ktoré do nich, do nich vkladáme, do jednej línie. Musíte zistiť, kde sú tie malé a stredné podniky. Tento prístup má veľa výhod. Dostanete sa do kontaktu e, s podnikmi, pretože oni sami už sú e, presieťovaní, spolupracujú často. To je veľká výhoda. No a ten e, nadsektorálny e, prístup je tiež dobrý, ale bežná prax je taká, že podniky sú akoby zoradené do reťaze a tak spolupracujú a nevedia nič, nekontaktujú sa s inými reťazami. Toto je dôležité napríklad v sektore údržby. Máte tu napríklad vlastníkov e, inštalácií, zariadení, spracovateľský sektor, sektor infraštruktúry, sektor lietadiel a tak ďalej. A vy musíte širšie spolupracovať e, s podnikmi, ktoré nepoznáte a urýchliť inovačný proces a musíte pamätať na to, že musíte pokryť aj spiacich inovátorov. Toto som chcel dodať ešte do diskusie. Ďakujem. Chcem zareagovať ešte na pána Kellyho a De Angelisa, ako zistiť týchto spiacich inovátorov. Zopakujem jedna, jednu skúsenosť švajčiarska, talianska a regiónu francúzska Ron alp Tie sa snažili vytvoriť plán na zistenie, kde sú títo inovátori. Región Rhône-Alp vytvoril partnerstvo s, s organizáciami, napríklad profesnými združeniami, obchodnou komorou a podobnými. A v týchto organizáciách poradila, aby išli do terénu k podnikom a každý rok nájdu 50 spiacich inovátorov a sprevádzajú ďalších 50, dávajú im podporu každý rok a toto sa deje vo všetkých troch e, regiónoch a odkedy sa spustil e, projekt v týchto troch regiónoch sme našli 5000 spiacich inovátorov. No a takisto chcem povedať, že teritoriálne a regionálne póly inovácie sú často tie, subjekty, ktoré vlastne informujú, senzibilizujú malé podniky. Ďalším opatrením môže byť vzdelávanie, ktoré robia profesionálne, profesné odbory, podnikové organizácie alebo komory remeselníkov, živnostníkov a tak ďalej. Vždy, keď je nejaký informačný kurz, tak sa sústredí na rôzne inovácie, na príklady inovácií z praxe, ktoré robia podobné podniky. Takisto sa robí aj vzdelávanie, také zvané partnerské vzdelávanie, čiže podobné subjekty vzdelávajú podobné subjekty. Čiže naozaj ide o to, aby sme na úrovni celej Európy spustili takúto kampaň, aby sme našli tých spiacich inovátorov. Ešte niečo k tým uh, spiacim inovátorom. Eh, bolo by treba eh, pracovať na kultúre inovácií alebo kultúrnych partnerstiev. Aj v tejto oblasti by bolo potrebné zúrazňovať tému spiacich inovátorov. Ja, ich möchte gerne die Fragen beantworten. Einmal zu dem Thema Cluster. Ale ja by som chcel zodpovedať na tieto otázky na tému klástrovia. Ja v každom prípade považujem klástrové projekty za, vhodný, za vhodnú príležitosť alebo vhodnú príležitosť podporovať takéto klástrové projekty. Samozrejme dôležité je, aby oni pracovali na e, rovnakej úrovni, ako sú stredné a stredné a veľké podniky mm, oni e, sa boja, tieto podniky sa boja, že sa um, im um, tie VIP ukradnú, <laughs> pretože ináč uh, oni jednoducho musia mať bezpečnosť v tomto e, zmysle, tak aby mohli, uh, e, spol- alebo aby chceli spolupracovať. Uh, stredné a malé podniky jednoducho si stále vyžadujú krátke cesty. Uh, to znamená, že cezhraničné projekty sú v tomto potom veľmi ťažké pre stredne veľký podnik. On predsa nemôže na jedno pracovné stretnutie cestovať niekoľko sto kilometrov. Dobre, ďalšia veľmi dôležitú možnosť realizácie vidíme aj v tom, že by sa na všetkých univerzitách veľmi konzekventne vytvárali miesta alebo kontakt na technologické poradenstvo, je dôležité, aby boli aktívni a bolo dôležité, aby sa tá inovácia dostala na trh, pretože No a tak, ako to už bolo povedané, ja vidím takisto určité regionálne vývojové agentúry. To by bolo najlepšou cestou, pretože tieto agentúry vlastne musia vytvoriť stabilné siete a musia um, takisto vytvárať možnosti financovania cez podporné siete, takže musia urobiť tzv. tzv. kompletné, eh, kompletné um, Um, kom, um, musí robiť kompletné riešenia, všetkým pre malé stredné podniky. My v Braunschweigu sme, mali, sme boli extrémne dotknutí štruktúrálnymi zmenami koncom uh, 90. rokov a tu sa vlastne z tej krízy medzi, uh, medzi Hmm, um, zamestnávateľmi a zamestnancami, vytvorila kooperácia, taká kooperačná iniciatíva. V rámci tejto kooperačnej iniciatívy sa robia eh, opatrenia v rámci ďalšieho vzdelávania, inovačné projekty tiež a tzv. vzájomný nákup. Takže tie firmy medzi sebou e, tak, takmer späťnásobili svoje nákupné objemy, pretože v podstate nebolo ani vôbec známe v rámci regiónu, čo ten sused všetko môže dodať, čo je schopný dodať. Takže to bolo dôležité, aby sme v rámci Európy využívali takoto, takéto vývojové agentúry. Možno jednou možnosťou by bolo, ale to je dosť ťažký proces, že by sme zmenili, zmenili naše myslenie, pretože toto by bola v podstate klasická úloha pre priemysel, obchodné a priemyselné komory, komory ale ja viem, že um, obchodné a priemyselné komory e, skôr správujú uh, minulosť a, e, a súčasnosť, ako by sa mali starať o vývoj do budúcnosti. Takže väčšinou sú zamestnaní tým, aby sa zaoberali politikou v Berlíne alebo v Bruseli, namiesto toho, aby sa starali o tie témy, na ktoré majú vplyv tak ako v Braunschweigu aj my máme, eh, tak eh, na, na malé a stredné podniky v Braunschweigu má európska a celonemecká politika spolkovateľ politika relatívne malý vplyv, ale jednoducho oni, um, teda priemyselné obchodné komory v podstate nepodperujú, nemajú, nekoncentrujú sa na tieto práce. My jednoducho potrebujeme na inováciu špecializované regionálne agentúry, ktoré uh, si tieto systémy osvoja a zmenia svoje myslenie, sú inovatívnejšie jednoducho. Teraz máme uh, Lamberta van Nistelrooya uh, a ďalších. Ďakujem. Áno, my vidíme, čo sa tu dnes povedalo a môžeme vlastne urobiť také závery, že je tu skutočne niekoľko fanúšikov teritoriálnej dimenzie rozvojovej politiky, pretože dobre niekedy e, čakám, či pardon, počujem na niektorých miestach, že aké, aké, čo nám ponúka takáto regionálna politika, ale ja vidím, že to má význam, pretože keď si zoberieme tú spoluprácu cez hranice svojich sektorov, pokiaľ podporujem, potom sú tie výsledky skutočne veľmi dobré. A toto chcem skonštatovať. Za druhé by som chcel páno, sa opýtať niečo pána Nesensa, zastupcu vlastne z môjho vlastného regiónu, že v čom spočíva tá pridaná hodnota Európy. Vy ste hovorili, koľko ste hovorili, koľko miliónov eur to bolo? Cez miliardu eur sa investovalo do regiónu, myslím ste povedali. Eh, v rámci tých PIX v eh, Holandsku a nebola, by sa táto investícia realizovala aj bez Európskej únie. Takže v čom eh, spočíva tá pridaná hodnota, keď sa človek, keď členské štáty musia tieto prostriedky najprv zaplatiť do Bruselu a potom ich dostanú späť. Je tu vôbec niečo, nejaká pridaná hodnota? Áno, ďakujem. Ja som sa chcel vrátiť na panelistov, pretože máme tu také prvé skúsenosti týkajúce sa inžinieringu a financovania. To znamená, um, to sú tie nie, nevratiteľné uh, dotácie na inžiniering. Chcel som sa opýtať, aké sú tie prvé skúsenosti Európskej komisie z toho systému a akým spôsobom sa pripravujete páni na, ďalší, na, ďalšiu, na ďalší časový informál, pretože tá, tento návrh, ktorý sa týka navýš, navýšenia, navýšenia, citujem, accelerated a tak ďalej. Takže ako e, to hodnotíte? Ako to hodnotíte cez tú prízmu pohľadu malých a stredných podnikov? Pretože to je takisto čas, časť dotácií na, na úvery. Takže aké sú tie prvotné efekty toho realizovaného systému? Takže aká je reakcia e, z prostredia malých a stredných podnikov? Am I blind or Michael Teurer is floor, then... Ďalší rečník nie je v, priest, v miestnosti, aj keď teraz sa žiad, eh, hlásil diskusie, takže ja toto vákuum vyplním a chcela by som sa Johna Walsha spýtať niečo o pravdepodobnosti následovného. Mohli by sme si predstaviť, alebo mohla by komisia navrhnúť možnosť financovania vysoko e, e, rizikových inovačných projektov, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, ktoré by e, v negatívnom prípade teda mohli bankrotovať. Takže bolo by možné sa pohnúť smerom k takýmto rizikám, pretože inovácie často, možno so mnou budete súhlasiť, sú e, rizikovou záležitosťou, obzvlášť pre malé a stredné podniky. A ďalší komentár z mojej strany sa vzťahuje na to, čo povedal pán Jäger a cezhraničnú spoluprácu. Ďalšie vydanie Európskej politiky súdržnosti. E, tam by sme mali mať takúto kategóriu projektov, pre ktoré bude povinné, aby e, tu vlastne bolo viac partnerov. Nemali by to byť iba projekty, ktoré budú implementovať nejaký jeden región alebo podnik v nejakom regióne, ale ktoré by presahovali hranice regiónu. Takže takýto typ riešenia, to tiež asi otázka pre Johna Walsha, je možné. A, potom otázka e, pre pani Katana Ehm, mnohé krajiny, len teda Rumunsko, ehm, majú problémy v týchto oblastiach čerpania ehm, prostriedkov. Ako vidíte možnosť, v čom vidíte možnosť pohnúť sa ďalej, ako napríklad tento brabanský príklad? pohnúť sa teraz smerom k strategickej, e, strategickému regionálnemu programovaniu v oblasti inovačných projektov. Tak ako e, to vlastne popísal náš kolega z Holandska. Rozmýšľate už teraz e, takomto rámci. Moje osobné skúsenosti s Holandskom sú, že začali tým trojitým helixom a teraz sa Eh, eh, hýbu niekam. Už ten, eh, ten helix, tento model sme prevzali vtedy, teraz sa pohybujú niekam smerom inak, možno preberieme aj to. Takže regionálne inovačné stratégie aby mohli aj toto odrážať. A takisto bolo veľmi zaujímavé, pán Delorm, čo ste hovorili, že nejde iba o peniaze, ale Ide aj o dodatočnú podporu a pomoc, e, ktoré nie sú finančné, e, z finančného rozmeru. Ide o podporu. Takže rozmýšľam, či je tam nejaký zoznam činností, e, ktoré by tiež mohla navrhnúť Európska komisia v rámci inovácií, a teda pokiaľ ide o financovanie budúcnosti Takže e, išlo by tam o nejaké zásadné podmienky pre malé a stredné e, podniky, e, ktoré sú potrebné na to, aby tieto podniky mali prístup k financovaniu inovácií. Takže mohli by sme tam zahrnúť aj určité dodatočné podmienky, ehm, ktorých implementácia ktorých implementáciu by mohla Európska komisia tiež podporovať. Takže bolo by takéto niečo možné, takáto podmienenosť a určité, určitý coaching pre malé a stredné podniky. Bolo by možné, aby komisia e, vypracovala takýto nejaký zoznam? A myslím si, že už nie sú žiadne ďalšie otázky, preto by som sa ešte raz pýtala, či niekto sa chce e, teda vyjadriť, ak nie, tak rozdávam slovorečníkom. Otázka k tým peniazom, um, európskym financiám v rámci toho nášho projektu. Neukázal som vám uh, tie čísla, čo národná vláda investuje do nášho regiónu. Máme 6 regiónov a holandská vláda financuje iba 6 miliónmi eur náš región ročne. Takže máme ten konštantný problém, že máme viac dobrých projektov než e, financií. To je bod číslo 1 a bod číslo 2. E, budovaním regionálnej agendy e, môžete riešiť e, problém spolufinancovania. Ak všetky financie združíte, tak ste vyriešili problém. To je po druhé. A už v minulých rokoch sme si všimli, že rastie konsenzus, pokiaľ ide o to, um, že sa robia veci rovnakým spôsobom. Národné provinčné e, vlády a Európska únia majú rovnaký program. Takto to jednoducho už robíme. A mne išlo o to, aby sme to urobili naozaj správnym spôsobom spoločný e, program si vypracovať s nejakou vládnou štruktúrou a tak ďalej, tak ďalej. A bez Európskej únie, myslím si, že odpoveď znie takto, ak e, posilňujete inovácie, vždy vám budú chýbať financie. Obzvlášť, ak, a to treba mať na pamäti, Eh, teda potrebujete nejaké peniaze v oblasti spolupráce, tej architektúry, eh, prípravy. Nie je to jednoduchá záležitosť. A tiež som spomenul, že sme priemerným regiónom. Takže to, čo môžeme dosiahnuť my, je možné aj v iných regiónoch, pretože nemáme nejaké významné univerzity, nejaké e, sídla významných spoločností a tak ďalej. Takže spoločne je to možné, e, treba sa usilovať a sústrediť sa na určitý malý počet priorít. If, if may, uh, uh on, on directed, uh... K tým dvom otázkám. E, ktoré mi boli špecificky adresované. A potom ešte k tomu finančnému inžinieringu. Áno, v aktuálnom programovom období neviem o tom, že by sa robili nejaké preč, e, včasné evaluácie alebo správy o pokroku zo strany členských štátov, pokiaľ ide o e, e, tých financiách, ktoré sa vracajú, Jeremy, Jessica a podobne. To, čo sa začalo v poslednom roku 18 mesiacoch, e, tam viem, že práve pokiaľ ide o Jeremy, kde EIB, tam treba e, si nájsť nejakých sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie k trhu, ale je to dôležitá otázka, ako efektívni sú, koľko malých stredných podnikov zasiahnu, aký bude ich úspech. Takže toto sú témy, ku ktorým sa budeme musieť vrácať, ale nejaké Eh, hodnotenia už teraz nemám ešte k dispozícii. A pokiaľ ide o hodnotenie nástrojov finančného inžinieringu za minulé obdobia, pred eh, rokom a pol, dvoma rokmi sa toto zverejnilo v eh, príslušných publikáciách, takže keď chcete, môžem vám to postúpiť. Je to skôr taký ad hoc prístup, pretože vtedy ešte neexistovala iniciatíva Jeremy, ktorá je štrukturovanejšia, ucelenejšia a celistvejšia takže v tomto štádiu by som sa neodvážil nejako predbežne vyjadrovať k výsledkom. Ale v každom prípade komisia si je vedomá toho, že verejných financií nie je dostatok a zaoberá sa spôsobmi, ako by sme mohli e, e, vlastne podporiť e, mm, vytvoriť pákový efekt, pokiaľ ide o poskytovateľov kapitálu. A to je veľmi citlivá otázka, aby nám tie naše počty vyšli aby e, teda e, všetko fungovalo, aby sme tu mali výkony, aby sa investovalo do tých správnych e, podnikov. A toto ma priviedlo už k otázke pani predsedničky Áno, a to je zrejme, neinvestovali by sme do nejakej firmy, ak viete, že nebude mať úspech, ale toto by nemoh, nemalo zastaviť e, agentúry alebo manažerov fondov, aby investovali do spoločností, ktoré, ktoré idú do rizik a ak im tieto výjdu, tak budú mať obrovský úspech. A toto je ten celý e, koncept za rizikovým kapitálom, že investujete do určitého počtu e, firiem, možno vo veľmi rýchlo rastúcich e, rizikových sektoroch a tolerujete určitú maržu neúspechu, zlyhania. Ale čo je dôležité pre manažerov fondov, že majú komerčné kritériá, keď si volia, či spodporia nejaký projekt. A preto potrebujete takýchto spotre- e, sprostredkovateľov, týchto špecialistov, ktorí sa budú zaoberať konkrétnymi e, projektami. Nikdy neinvestujú do nejakej firmy, e, keď teda vedia, že nebude mať úspech. Ale často investujú do podnikov, ktoré teda idú do... Nepodrávame sa na mieru úspešnosti, ale návratnosti. A takisto, a toto je technickejšie, komisia vyvíja usmernenia, pokiaľ ide o to, ako postovať v prípade podnikov, ktoré e, e, vlastne idú do bankrotu normálnym e, postupom. Aj teda v kontexte finančnej krízy sa to deje. Takže tam, kde všetci Ehm, vlastne teda došlo ku grantu, ale napriek tomu eh, podnik neúspel. Ale teda treba oceniť aj teda ten grant. Selekčné procesy treba zabezpečiť, že, zabezpečiť, že boli dostatočne eh, robustné. Takže snažíme sa eh, zabezpečiť, aby teda tie rizika boli zmierňované do najväčšej možnej miery. Týmito otázkami sa teda zaoberáme a e, o tom teda príslušné e, miesta manažmentu by mali byť informované. Chcem sa vrátiť k, týmito, k týmto dvom otázkám. Dôležitosť coachingu. Je to jeden z kľúčov komunitárnych fondov. Dva prvky chcem uh, pripomenúť. Uh, viedli sme dve štúdia zistili sme, že keď bolo partnerstvo, ktoré zahrňa, zahrňalo e, coaching, tak e, to bolo úspešnejšie a keď nebol coaching a nebolo partnerstvo, tak, sa, tak to nepokrylo mikropodniky. No a druhý podnik, vy hovoríte o rizikových financiách. Ak e, zrealizujeme systém, kde je financovanie prepojené s dobrým coachingom, tak znížite automaticky riziko. To je to isté v prípade prístupu e, k bankovým financiám. E, banky poskytujú financie zároveň aj so sprievodnými opatreniami e, z prostredkujúcich organizácií. To je to isté v prípade záruk pre malé a stredné podniky. Ak vytvorí sa systém, ktorý okrem financí dáva aj poradenstvo, aj následné opatrenie zo strany sprostredkujúcej organizácie, tak redukujeme riziko. Hovoril som, že na úrovni únie máme málo čísel o tom, koľko mikropodnikov dostáva peniaze zo štrukturálnych fondov je to maximálne 5%, 2 až 5%. Dva nové členské štáty, tri roky toto e, skúmali, Poľsko a Česko, takže môžem uviesť tieto e, príklady. Počas týchto troch rokov 3000 e, poľských a 3000 českých mikropodnikov dostali peniaze zo štrukturálnych fondov. Výsledky boli výnimočné, pretože tieto podniky spolu vytvorili viac ako 9000 uh, e, pracovných miest. Čiže vďaka coachingu sa investovalo 20 tisíc 20 e, tisíc eur zo štrukturálnych fondov na tri novovytvorené pracovné miesta. A to poukazuje na to, aký dôležitý je coaching a aký, aké dôležité sú také sprievodné opatrenia pre podnik. Pán Jäger. Veľmi stručnú reakciu. Vy ste hovorili dôležitú masu, tak povediať, štruktúrálnych fondov, dôležité množstvo. Ja nechcem vedieť e, sumu, ale chcem vedieť percento. Vy ste povedali, že ak je partnerstvo, tak potom ste hovorili, že tá dôležitá masa a tak ďalej. Čo to znamenalo? E, Povedal som, že ak, je, ak sú tu sprievodné opatrenia a poradenstvo zo strany sprostredkujúcich organizácií, malé mikropodniky môžu e, ľahšie mať prístup k štrukturálnym fondom. Naopak, keď je situácia opačná, tak e, nemajú ten prístup, pretože sú napríklad náročné procedúry a tak ďalej. Aby sme za, zaručili, že veľa mikropodnikov a malých podnikov budú mať peniaze zo štrukturálnych fondov, tak musíme zapojiť sprostredkujúce organizácie a musíme vytvoriť skutočnú coachingu. Thank you, Mr. Jäger, please. Oh, oh Madame Katana. Ďakujem, pani Jäger. Možno teraz má pani Katana. Think, uh... Myslím, že regióny by mali byť hlavnými aktérmi, pokiaľ ide o tie inovatívne riešenia, tieto prichádzajú odtiaľ. Takže mali by sme podporovať členské štáty, aby podporovali ten prístup od spodu e, nahor. To by mohol byť to kľúčové e, posolstvo. pokiaľ ide o združovanie financií a agentúry v Rumunsku, Bulharsku a mnohých ďalších krajinách, pokiaľ ide o štruktúrne a e európske fondy Ehm, tieto prostriedky sú pre ne eh, kľúčovo dôležité. A pán Jäger? Eh, Áno, otázka, či má zmysel kofinancovanie, alebo či by nebolo zmysluplnejšie, aby sa tie prostriedky využili priamo v jednej krajine. To by som chcel zodpovedať tak, že v tých štruktúrálnych prostriedkoch a fondoch Európskej únie vidím istý stimul, aby, sme, aby, sa, čo, aby sa e, postaralo regionálne kofinancovanie, pretože len veľmi málo regiónov uh, je vybavených takými, eh, takými nosičmi, ktoré sú schopní a ochotní využívať takéto problém, eh, programy a pokiaľ sa zabezpečí potom financovanie a kofinancovanie, tak eh, to má podľa mňa taký efekt, že motivujeme ľudí, aby sa zaoberali touto témou a poskytovali príslušné kofinancovanie, pretože pokiaľ tento stimul neexistuje, tak potom sa aktivujú v podstate vždy len tí, ktorí sú tak či tak aktívni. Aj v, na, v rámci našej uh, diskusie išlo o to, aby sme využívali ten spiaci pon, potenciál, a to nie len v malých a stredných podnikoch, to je na všetkých úrovniach, aj na regionálnych, e, vládnych úrovniach e, podporných úrovniach, inštitúciách a tak ďalej. Všade máme taký spiaci potenciál, ktorý je potrebné uh, zobudiť a využiť. Druhá otázka, podporovanie v rámci financovania. Podporovanie v rámci financovania, áno, tu je, toto je pre malé a stredné podniky veľmi dôležité. Naše mm, rozvojové a rozširovacie plány sme mohli zrealizovať len s garanciou uh, um, regionálnej správy, pretože práve keď uh, taký malý alebo stredný podnik rastie, tak to nie je rastový potenciál 10 alebo 20 ale je to zdvojnásobenie stroj, späťnásobenie, zdesaťnásobenie, tak budou strojov ako aj personálu a takéto veľké skoky sú vždy spojené s rizikami a vyžadujú si jednoducho aj tak povediať si základ, tú platformu, e, ktorá by potom prípadne e, utlmila e, na vyskytnuté rizika a toto sa robilo formou garancií. Like Ďakujem. Chcem uzavrieť naše vypočutie. Teraz hovorím v mene všetkých kolegov. Chcem povedať, že bolo veľmi užitočné vypočuť si toto sme inšpirovaní a ďakujem za to, že sme sa mohli pozrieť na túto vec z rôznych perspektív. Ďakujeme za vaše skúsenosti, ďakujem za to, že ste spomenuli spiaci potenciál. Nechcem vytvoriť uh, nejakú nesprávnu terminológiu, ale komisia väčšinou hovorí o nevyužitom potenciáli untapped potential a teraz máme takéto nové jasnejšie slovo spiaci potenciál. E, ďakujem vám za vašu prácu. Pokračujte v nej, pretože je veľmi užitočná a dúfam a myslím si, som presvedčená o tom, že po roku 2013 budeme schopní využiť spiaci potenciál. Ďakujem. Každý, kto nepatrí medzi koordinátorov, prosím, opustite miestnosť okamžite, aby sme mohli začať ďalšie stretnutie. A tí, ktorí chcú prísť zajtra, zajtra sa zídeme o 9. ráno. A budeme hlasovať, takže prosím kartičky.